Good morning. Empezamos la sesión. I, I will speak in Spanish. Lo primero es la... Dobre, dobrý deň, začneme. Budem hovoriť po španielsky. Najprv si schválime e, program. Nie sú nejaké pripomienky. dobré, takže program je schválený. Prejdeme teda k správku. Hlasovanie je e, presunuté až na budúci týždeň. Takže globálna stratégia... Nie, Turecko, nie. Aha. Dobre. Takže e, chcem udeliť slovo pani Piri a 545 pozmeňovacích návrhov sme mali mnohé pozmeňovacie návrhy týkajúce sa vzťahov EU-Turecko, potom aj spolupráca ehm, na právnom štáte, základných slobodách, situácia na juhu Turecka, mm, bezpečnostná politika, zahraničná politika, rozhovory eh, ohľadne zjednotenia eh, Cypru. Pani Piri, nech sa páči. Thank you, Chair. Before we start the second consideration, Ďakujem. Eh, než začneme sa zaobrať touto správou, chcem eh, využiť túto príležitosť, aby som vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí nedávnych bombových útokov v Ankare. Myslím, že hovorím mene nás všetkých, eh, keď poviem, že smutíme spolu s tureckým ľudom a chceme spoločne bojovať proti spoločnej hrozbe terorizmu Eh, pán predseda, už ste vlastne veľmi dobre zhrnuli túto eh, správu, takže spolu s kolegami, správodajcami z ostatných skupín sme posledné dva týždne rokovali o týchto 545 pozmeňovacích návrhov, eh, zostavili sme 37 kompromisných návrhov a chcela by som týmto vyjadriť svoju vďaku, pretože v konečnom dôsledku si myslím, že sa nám podarilo nájsť spoločnú líniu, ktorú globále môžu podporiť všetky politické skupiny v parlamente. Hlavné závery v správe o ktorých sa bude dnes popoludní v AFETE hlasovať, ako to e, je v týchto 37 kompromisných návrhoch. E, teda k tomu niekoľko bodov. Je tu taká všeobecná vážna obava, že celkové tempo reforiem sa v Turecku nielen spomalilo, ale v kľúčových oblastiach, ako je sloboda prejavu a nezávislosť justície, tam dochádza dokonca k regresu. E, jasne odsudzujeme tlak ktorý vláda vyvíja na všetkých kritikov, vrátanie novinárov, ako sme to videli nedávno, e, keď e, teda potlačili noviny Zamon a tlačovú agentúru Siemen, e, takže podpísali výzvu za mier, ale zároveň je tu zastrašovanie voči členom opozície, a sú obeťami takmer denne takéhoto zastrašovania. Čiže toto je naše hlavné východisko v správe. A potom je tu výzva, aby e, na juhovýchode sa skončilo násilie, aby sa začali mirové rozhovory. Potom sa e, hovorí o e, násilí PKK. PKK ešte stále na zozname teroristov v Európskej, teda zozname Európskej únie. A vláda a bezpečnostné síly v konečnom dôsledku teda v, tomto, eh, v tejto oblasti žije nejakých 350 tisíc ľudí podľa údajov tureckého ministerstva a títo ľudia museli opustiť svoje domovy, čo je samozrejme znepokojujúce a myslíme si, že Európska únia by tomu mala venovať väčšiu pozornosť. No a potom je tu výzva e, zintenzívniť náš dialog vo všetkých týchto otázkach a najlepšie v rámci e, procesu pristúpenia. Tu sa dostávam k téme, ktorá samozrejme bude neskôr predmetom e, diskusie, teda bude to téma migrácie. E, chceme vyzdvihnúť turecké obyvateľstvo za to, že e, vlastne znášajú tú záťaž e, najväčšieho počtu utečencov v rámci tejto krízy. Ale je tu jasná výzva politických skupín v tomto parlamente, aby sa toto vlastne odpojilo od rokovaní o vstupe. Pretože rokovanie o vstupe vychádza zo zásluh, nemalo by to byť e, nejakou Um, nejakou uh, odmenou za uh, to, že sa rokuje o migrácii. Čiže nesmie tu byť len jednodimenzionálny dialog s tureckou vládou ohľadne toho, koľko ľudí denne prichádza na grécké ostrovy. Musíme sa pozrieť aj na vnútorný vývoj v Turecku. Štandardy na uh, liberalizáciu víz musia byť splnené a Vyzývame tiež tureckú vládu, aby e, sa rozšil, e, e, posobnosť pôsobnosť ženevské dohovory, aby aj teda irácky a sírsky utečenci mohli požiadať o azyl. No a potom je e, tu e, zjednotenie Cypru. Vyzvojujeme význam nájdenia rešenia e, tohto problému, ktorý pretrváva 10 ročia a je taký dôležitý pre celý región, samozrejme vrátane Európy. Vyzývame Turecko a všetkých medzinárodných aktérov, aby podporili pozitívny výsledok tohto procesu. A nakoniec chcem ešte raz poďakovať sekretariátu výboru a pracovníkom všetkých politických skupín, ktorí takmer 24 hodín denne pracovali na tom, aby sa táto diskusia tu dnes mohla udiať, aby sme po obede mohli v afete hlasovať. Takže ďakujem, pán predseda. Muchas gracias, señora Piri. Ďakujem pekne, pani Piri. A teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Pani Zomer. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som na úvod chcela vyjadriť sústrasť rodinným príslušníkom obetí nedávnych bombových útokov a dúfam, že sa nám to do, podarí dostať pod kontrolu tak, aby sa takéto veci už neopakovali, ale žiaľ, časy sú veľmi neisté. Zároveň chcem poďakovať e, spravodajkyni Katy Piri a chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, za veľmi dobrú spoluprácu. Mali sme naozaj veľký časový tlak. A pôvodne sme mali naplánovanú iba jednu schôdzu tieňových spravodajcov, aby sme sa dopracovali ku kompromisom, ale tá téma je taká komplexná a počet pozmeňovacích návrhov bol taký veľký, takmer 550 Takže samozrejme jedna schôdza nepostačovala, mali sme teda minulý týždeň tri schôdze a v konečnom dôsledku sme sa zhodli na tom, že sa budeme pridržať tej línie, ktorú sme e, si zvolili aj v predošlých rokoch. Možno nám to aj zjednodušilo rokovania. A situácia v Turecku sa v zásade nezmenila. Pokrok sa nejaký skonštatovať nedá. Smerom k europeizácii Turecka skôr e, je tam, sú tam teda Ustupuje sa z týchto pozícií, to spomína aj komisia vo svojej správe a považujem to za nehanebné a prejem cynické, že v deň pred uh, predošlým uh, e, samitom EU-Turecko uh, bol teda pod štátnu kontrolu uvalený tento, uh, tento človek a že aj uh, pardon, Zaman boli E, teda tie noviny boli e, zase pod štátnu kontrolu, čiže Turecko robí si čo chce, chce ostať e, tak, ako je, podľa vôle vlády, nie ľudu. A Európska únia to má kvázi prehltnúť, lebo Turecko je teraz také dôležité, najmä v súvislosti s utečenskou krízou. Ale my sme toho názoru, všetci spravodajcovia, že a Katy Piri to už spomínala, že sa to nesmie miešať, e, tento proces rokovaní s Tureckom na jednej strane a utečeneckú krízu na druhej strane. Nie sme ochotní e, dať Turecku nejaké ústupky, jednoducho nedá sa o tom rokovať. Áno, chceme dobrú spoluprácu s Tureckom, ale e, ne, nenecháme na seba vyvíjať tlak, Musíme to jasne povedať. Vieme, že naši šéfovia štátov a vlád v Európskej únii sú pod veľkým tlakom v dôsledku tejto utečeneckej krízy, ale my nie sme ochotní podporiť to našim uznesením. Situácia v Turecku, tu už Katy Piri popísala, bolo tam niekoľko veľmi komplikovaných bodov, napríklad téma Cypru. To je eh, veľmi dôležitá vec a riešenie cyperskej otázky je aj takou skúškou, e, či je Turecko vôbec schopné byť v Európe. No a ja som toho názoru, že by sme nemali predbiehať riešenia ani nejakými formuláciami v uznesení. Nie je mi jasné, prečo musí sa vôbec spomínať nejaký Turkish Cypriot Constituent State v uznesení. A to isté platí pre turečtinu ako e, úradný jazyk Európskej únie. To je návrh cyperského šéfa e, vlády, ale viem, že naša politická skupina z toho nebude nadšená, ani ja nie som nadšená, takže tu predbiehame vývoj, ktorý ešte nenastal. No a ďakujem aj sekretariátu, Viem, že tu bol veľký časový tlak, ako aj ja tu mám teda časový tlak, predseda mi dáva signály, že už nemám hovoriť, e, takže ďakujem za pozornosť a dúfam, že hlasovanie bude mať dobrý výsledok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Somer. A, áno, máme tu mnohých prihlásených, takže týmto uzatváram rečnícky zoznam a chcem poprosiť všetkých kolegov, aby sa pridržali e, časových limitov. Pán Lamsov, ďakujem pekne. A ja na úvod chcem za našu politickú skupinu vyjadriť sústrasť pozostalým obetí v Ankare. Je to, potre- je to tretí takýto útok v krátkom čase Takže určite je to e, šokujúce aj pre ľudí, ktorí tam chcú žiť svoj bežný život, takže určite viac trpia strachom. Ale platí to nielen pre Ankaru, ale aj pre kurdskú oblasť na juhu krajiny, takže je tam nová situácia. K správe by som povedal nasledujúce. Ďakujeme Katy Piri, Renate Zomer a ďalším kolegom za veľmi dobrú spoluprácu. Aj Mariete Šáke, ktorá ma zastupovala na rokovaniach. Bolo to veľmi nápomocné Myslím, že za krátky čas sa nám toho podarilo relatívne veľa. Tri body, ktoré sú pre našu skupinu dôležité. Kompromis 9, tam sa uvádza, že je potrebné prehodnotiť proces. Myslím, že treba to ešte raz zvýrazniť, či teda proces ešte stále je tým zmysluplným eh, prostriedkom eh, tvorby európsko-tureckých vzťahov. Je to otvorená otázka. Som rád, že tento bod je v správe obsiahnutý. Druhá E, vec. Text v kompromise 17, tam, kde hovoríme o násilných a nelegálnych e, o násilnom a nelegálnom e, prevzatí tureckých novín, konkrétne Zamanu. Tam myslím si, že treba to veľmi jasne jednoznačne povedať. Sloboda tlače, sloboda prejavu, offline aj online, to pre politickú skupinu liberálov sú uh, tie piliere a tu máme kandidáta, ktorý sa veľmi vzdialuje od týchto pilierov. Veľmi rýchlo. No a potom je tu kompromis 31. Myslím, že to je bod, v ktorom e, sa všetky politické skupiny zhodli. Otázka, ako e, riešiť utečenskú krízu, by sa nemala miešať s procesom vstupu Eh, je to akotná politická výzva, táto utečenecká kríza, ktorú samozrejme treba riešiť. Nemám nič proti partnerstvu EÚ s Tureckom, avšak nie za tú cenu, že Európska únia sa tým pádom vzdá hodnot, ktoré sú charakteristické pre proces eh, vstupu, keď hovoríme napríklad o prvom kodenskom kritériu. A posledná vec, E, viackrát sme hovorili o tom, že to nie je správa o pokroku, je to možno správa o regrese. Pani e, Zomer na to poukázala. Ťažko pochopiteľné je, že prečo pár dní pred turecko-európskym summitom boli prijaté tieto drastické opatrenia proti mediálnym orgánom. To je skutočný problém, čo sa týka otázky víz. Som iného názoru než konzervatívci, aj keď sa kriticky stavíme k vláde v Turecku. E, tá to zlepšenie eh, prosenstvom liberalizácie výz by bolo veľmi konkrétne. Máme tu mnoho takých cestujúcich bonafide, mnohí sú aj dnes tu, napríklad z nadácie Friedricha Normana z Turecka, takže ich tu srdečne vítam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán eh, Lambsdorff. A ďalší, nech sa páči. Επειδή η επανάληψη των συλληπιτηριών προς την Τουρκία μπορεί να No teraz sa opäť začínajú rozhovory s Tureckom a tureckým občanom a ich rodinným príslušníkom to dáva teda určitý pocit. Samozrejme, chceme tiež vyjadriť sústrasť e, príbuzným obetí. Ja som zaslal sústrasný list eh, veľvyslancovi a naozaj dá sa hovoriť už o sérii útokov. Tieto atentáty zhoršujú klímu a sme teda veľmi znepokojení. A situáciu v krajine vnímame a táto znepokojujúca situácia, tam treba povedať, že sa to rozširuje až na hranice krajiny, a sú tam obrovské problémy a obrovské potom aj eh, toky utečencov mesto tam sme boli nedávno s delegáciou. No a asi tam pôjde ďalšia delegácia. Toto mesto je už po, po, pomaly 100 dní obsadené a e, ani, aj pani Piri to povedala, že 350 tisíc ľudí e, muselo opustiť svoje domovy. A to je situácia, v ktorej EÚ musí rýchlo prijať rozhodnutia a vyvíjať tlak na Turecko. Treba začať rozhovory, aby sa riešila kurdská otázka. Ak tá situácia bude pretrvávať, tak e, samozrejme neprajem si to, ale asi budú ďalšie atentáty a bude tam aj viac utečencov, ktorí sa vyberú na cestu do Európy. Takže Zaman, e, noviny boli zatvorené, no a každý slobodný hlas je tak povediať pod tlakom. A o tomto naozaj treba hovoriť v EÚ na najvyššej úrovni. Je to aj v tej e, správe, sú prenasledovaní vedci, tisíce akademikov e, podpísali dokument a žiadajú rozhovory, aby sa vyriešila kurdská otázka. A všetci títo ľudia sú prenasledovaní a mnohí z nich prišli o prácu. Takže naozaj blahoželám Kati Piri, pretože sa veľmi zasadzovala, veľmi úprimne e, sa snažila o spravodlivé kompromisy, aby tá správa teda e, bola dobre sformulovaná. A nemáme nič proti tureckému ľudu, proti žiadnemu ľudu. Nie, trpíme s ľuďmi, e, súcitíme s nimi a v tureckom hlavnom meste je tu v podstate taká fabrika na strach a to sa dostáva do domov. A keď takéto niečo sa deje, tak e, sa e, volí iný režim. No a k Cypru e, všetko sa to uberá správnym smerom, podporujem to, čo tu zaznelo, ale jedna vec je pre nás ešte dôležitá, pozmeňovací návrh, ktorý sa týka osídlenc, teda tých osídlencov a usadlíkov a má sa teda postupovať v rozhovoroch podľa princípov EÚ. To je dôležité a pre mňa je dôležité vidieť, že kto bude ten hlas proti zmene Cypru na e, takú krajinu dvoch e, komunít. Vidíme, že tá, to riešenie je prakticky nemožné. Ďakujem pekne. Tak som ich kej, ako ja Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky, takže prosím, násadte si slúchadla. A ja chcem eh, na úvod vyjadriť sústrasť príbuzným obetí eh, v tom poslednom útoku v Ankare, ale samozrejme aj eh, súcitím s tými, ktorí už naozaj dlho žijú v, v tejto vojne fakticky vojne medzi Erdoganom a Kurdami. Mnohí ľudia zomreli a to, čo je teraz prioritou, je, e, aby sme zastavili násilie a násilné činy, ktoré ohrozujú vývoj v Turecku, respektíve dostávajú ho do veľmi ťažkej situácie. Najdôležitejšie v tejto správe je, jasná výzva Európskeho parlamentu voči obom stranám, aby ukončili násilie, aby si sadli za jeden stôl a rokovali o miery, pretože nebude mier medzi Tureckom a Kurdami. Ak nebude tento mier, tak sa nám nepodarí vyriešiť ostatné problémy, e, ktoré, s ktorými, ktoré, ktoré súvisia s Tureckom. Takže je to znepokojujúce nielen v juhovýchodnom Turecku, ale predrečníci už spomínali aj situáciu, eh, pokiaľ ide o slobodu tlače, ľudské práva a tak ďalej. A väčšina sa vlastne skôr vracia späť, nie, nie je tu pokrok. A bola by som rada, keby sme dnes, eh, respektíve tento rok, mohli prijať správu, kde budeme vítať eh, pokrok, ale bohužiaľ nevidíme pokrok. A chcela by som tiež povedať, že musíme si dať pozor, aby sme nemiešali otázku migrácie a rokovania o vstupe. Nemôžeme v našich rokovaniach o vstupe e, ustúpiť z toho, čo sú naše hlavné základné hodnoty, len preto, aby ter, Turecko teda zavrelo hranice pre utečencov. E, základné európske hodnoty vždy musia byť e, východiskom týchto rokovaní o vstupe a nemôžeme ich, e, tak povediať, ignorovať v záujme e, zastavenia toku utečencov. A takisto, ak odsudíme jednu stranu v konflikte, nie je to jednoduché. V tomto prípade myslím si, že treba odsúdiť obe strany, e, ak dochádza k násiliu. A je tu teda nedostatočný rešpekt voči ľudským právam. podporíme väčšinu kompromisných návrhov, v niektorých sa zdržíme hlasovania, v zásade sa zhodneme, ale sú tam určité formulácie, ktoré nie celkom podporujeme. No ale máme tu aj niekoľké, s ktorými teda absolútne nesúhlasíme, budeme teda hlasovať proti. To je otázka ilegálnej migrácie a tieto otázky, pretože my si myslíme, že ilegálna migrácia neexistuje. To nie je niečo, čo existuje. Ilegálna migrácia. Všetci ľudia majú právo uh, hýbať sa po svete, žiadať o azyl a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Valera. Teraz prejdeme k rozprave. Naozaj nemáme e, veľa času, takže prosím si sa na jednu minútu. Pán Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem pani spravodajkyni, pani Píri a tiež spravodajcom za ich prácu. E, tiež e, úprimnú sústrasť k tým strašným útokom, teroristickým útokom v Turecku pred pár dňami. Turecko je extrémne dôležitý partner Európskej únie je kľúčové pre regionálnu e, stabilitu vo svojom susedstve, obzvlášť teda v oblasti Blízkeho a východu musí byť súčasťou riešenia e, v oblasti migračnej krízy. A toto je leitmotív, prečo sa táto správa vlastne koná. Viacero inštitúcií je prepojených E, s týmto e, v roku 2005 e, sa začali rokovania s Tureckom ako v prípade z mojej, mojej krajiny. Postup, ktorý sme zaznamenali v posledných rokoch, bol len čiastočný. Som ale pevne presvedčený, že keď sa budeme ďalej usilovať, Eh, obzvlášť pokiaľ ide o slobodu tlače, vyjadrovania sa a eh, ďalšie reformy. Eh, tu treba naozaj docieliť ďalšie zmeny. Tu by sme mali vyslať silný signál pre našich tureckých partnerov. A dúfajme, že napokon sa nám podarí vypracovať dobrý, vyvážený text správy. Pán Papadakis. Ďakujem. Správa, myslím, naozaj odráža realitu, ktorá momentálne e, sa odhráva v Turecku. Žiaľ Bohu, momentálne je to tak, že každý deň sa v Turecku oslabuje demokracia. Nie je to niečo, čo by sme si želali. Spomínajú sa tu aj e, úsilia o riešenie cyperskej otázky. E, ne, nedáva zmysel, že v správe sa nejako nepoukáže e, na to, že e, nech sa nájde akékoľvek riešenie. Toto musí zohľadňovať aký a musí sa opierať o princípy a hodnoty Európskej únie. Európsky parlament mal na tom trvať ako na principiálnej otázke Európa ako konštrukcia e, má momentálne veľké problémy a to súvisí práve s tým, že zanedbáva svoje e, hodnoty a princípy, e, kvôli ktorým Európska únia vznikla. To je veľký problém a práve to by sa malo zmeniť. Ďakujem, pán Tenok, ďakujem, pán predseda v mene. Našej skupine by som chcel vyjadriť tiež úprimnú sústrasť v súvislosti s útokmi v Turecku. V Turecku sú veľké problémy v oblasti ľudských práv, slobody, médií Eh, prezident Erdogan eh, eh, tiež nedávno ohrozil novinárov, ktorí spomínali ohrozenie ústavného súdu a jeho nezávislosti, všetko to, čo sa deje ohľadom PKK. Avšak Turecko ostáva veľmi dôležitým partnerom, pokiaľ ide o obmedzenie toku prílevu utečencov do Grécka, ale cena ktorú sa to pýta, je veľmi vysoká. vizová liberalizácia, financovanie, e, prístupové rokovania, e, tlak na e, Cyprus, aby Turecko nemuselo implementovať ankarské protokoly, ktoré by vlastne otvárali svoje prístavy cyperským lodiam ale eh, je tu nádej, že Turecko by mohlo napokon eh, eh, súhlasiť v roku 2016 s s, s, konečne s normalizáciou vzťahov s, s Cyprom. Moja krajina tu očakáva e, práve referendum a práve e, Turecko a e, jeho možnosť pristúpenia je veľmi kontroverzná a zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Táto diskusia sa odohráva v čase, kedy vzťahy medzi EÚ a Tureckom sú mimoriadne aktuálne. Všetká pozornosť sa na ne sústredí prístupové eh, vízová liberalizácia eh, boli dlho zamrazené, takisto aj eh, vlastne správa o Turecku, ktorá bola zamrazená pred voľbami, všetko sa to zrazu uvoľnilo. A prečo to všetko robíme? Pretože dúfame, že Turecko vyrieši problémy EÚ, problémy, ktoré nemôžu vyriešiť e, lídry EÚ. E, musíme si dať e, pozor, aby sa to nedialo na chrbtoch ľudí a aby sme sa to nezaplatili našimi princípmi. Mnoho ľudí v Európe a v Turecku sú hlboko sklamaní tým, čo vidia, že sa tu deje. A mnohí z nás sa sústreďujeme na ľudské práva, na práva všetkých ľudí, ktorí žijú e, v Turecku, ako kurdi, ženy, e, e, LGBT, základné práva ľudí v, Turku sú veľmi, v Turecku sú veľmi dôležité, obzvlášť internetová sloboda, mediálna sloboda. Treba zabezpečiť oddelenie moci, vyváženie e, v tejto oblasti nie je príliš e, neskoro na to, aby sme vyslali silné e, posolstvo v tejto súvislosti predtým, než dôjde k dohode, pretože veľa z týchto vecí je ešte veľmi nejasných. Slovo má pána Kristoforu. Ďakujem. Chcel by som poukázať na niečo veľmi dôležité. Je tu e, predsa o e, hodnoty a princípy EÚ, ktoré by sme tu teraz mali chrániť. Myslím, že e, prístupový, prístupové rokovania Turecka tu treba naozaj zohľadniť dohodu s e, Cyprom. Turecko klame Európsku úniu, e, nasľubovalo napríklad e, splňanie protokolu, ten však sa po 11 rokov vôbec nesplňal, neuznávajú jeden z členských štátov EÚ. Chcem sa vás spýtať jedno. Ak by nejaká iná e, e, krajina e, zajmajúca sa o prístup, aby postupovala rovnako, tiež by ste s ňou otvárali prístupové rokovania? Pre nás to e, je červená línia. Nemyslíme si, že je možné e, postupovať ďalej v prístupových rokovaniach, ak Turecko svoje povinnosti v tejto oblasti nesplní. No a potom tu ide naozaj o otázky vojnových zločinov. A prečo by sa teda e, e, téma e, týchto usadlíkov, téma, ktorá spojená s vojnovými zločinmi, mala zrazu vyškrtávať z našej správy? Ja dúfam, že moje pozmievacie návrhy získajú podporu väčšiny poslancov. Pán Mavrides, ďakujem. Chcel by som skonštatovať niečo. Ľudská bolesť je všade rovnaká a túto Vidíme e, opäť e, útoky v Ankare si vyžiadali ceny na životoch, ale v kurdských oblastiach e, je tu tiež silná bolesť. No a teraz tu máme túto správu. Pýtam sa kolegov. Minulý rok sme sa tu tiež stretli, diskutovali sme o tejto správe, takže čo v prípade Turecka nefunguje? Odpoviem na to. Následovne nefunguje že sa dohodneme s Tureckom na veciach, ktoré e, potom sa nesplnia. No a pred desiatimi e, rokovaniami, už sa to spomenula, sme, spom, e, sme otvárali pri svoje rokovania aj s inými krajinami a tie sú teraz súčasťou, EÚ, prečo to nefungovalo v prípade Turecka. Musíme jednoducho ďalej trvať na dodržiavaní našich princípov. Nemôžeme čakať, že príde niekto iný a povie to. Tento návrh e, správy e, vôbec tam nespomína v poriadnej miere e, Cyprus. A Cyprus, to je republika Cyprus, nie je žiaden iný štát. Ďalší má slovo pani Teocharus. Prodre. με την έκθεση αυτή Ďakujem pekne. S touto správou sa vlastne ruší e, Cyperská republika a začnem začneme byť spoluspovední za to, že e, v EÚ bude islamský e, štát. Za to musíme preziať zodpovednosť. Nespomíname tu ani Cyprus, ani hodnoty a princípy EU, ktoré sa majú dodržať e, pri riešení cyperskej otázky. Takéto e, riešenie e, porušuje práva cyperského ľudu. V protokole 10 sa hovorí, e, že e, e, aký komunitár sa má rozšíriť aj na obsadené oblasti. Ale teraz zrazu meníte váš prístup a tým porušujete princípy EÚ ako parlament. No, k cyperskej otázke by som toho mohla povedať veľa, ale obmedzím sa len na nasledovné. Chcela by som tiež poďakovať za trošku väčší rečnícky čas. Dôležitá je téma riešenia uh, migračnej otázky. Turecko post, uh, podporuje v tejto otázke iba mafiu, ktorá prepravuje ľudí do Európskej únie. <laughs> Thank you very much. Uh, Sorry for. yes. I would like to support the, the report. Ďakujem pekne, Weigl, hovorí pán Weigl. Táto správa naozaj e, popisuje dobré e, komplexnosť e, situácie, v ktorej sa nachádza Turecko Došlo tam k tragickým e, udalostiam, ktoré nás naplňajú obavami. Problémy v Turecku, za ne e, si je šťastie spovedné samotné Turecko. Z Turecko z sú e, importované. Turecko nie je tou krajinou, ktorou bolo pred pár rokmi, ale Turecko je ešte stále náš strategický partner. A ním vždy aj e, bude pre našu bezpečnosť, pre naše strategické e, e, záujmy, bude vždy veľmi dôležité. Nemali by sme prísť od jedného extrému k druhému pri našom hodnotení v našej diskusii o Turecku. Mali by sme zohľadniť aj následovné. Naše diskusie môžu mať vplyv tiež na situáciu v Turecku. To, čo môžeme povedať, extrémni a autoritatívni politici v Turecku môžu e, zneužiť. Mali by sme e, teraz a v dôsledku volieb v Nemecku mať na pamäti, že integrácia tureckých e, migrantov v Nemecku a iných krajinách nebola problémom. A preto by sme sa, tak, takto by sme sa možno mali pozerať na tento fenomén. Ďakujem pekne. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε εναντίον. Pán Epitideios, ďakujem. Sme proti násiliu, nech prichádza z akékoľvek strany a preto odsudzujeme aj teroristické e, útoky v Ankare, ktoré e, mali za obete naozaj len nevinných a e, našou úprimnú sústrasť obeťom a pozostalým. E, ukazuje to na e, slabosť tureckého e, štátu, ktorý ale nasilne postupuje voči svojim vlastným obyvateľom. No a viete, že e, Grécko je ohrozované, e, kazus belli, neuznávanie e, Cypra, veľká časť jeho teritória je obsadzovaná, potom ide tiež aj o, o obyvateľov, sú tu agresie. No a takúto krajinu vnímate ako partnera, ktorý je na rovnakej úrovni. Nič sa tu nezmení. E, jednoducho Turecko bude postupovať ďalej v tejto svojej politike. E, ak treba nejakej e, krajine gratulovať, tak to je Grécko, pretože napriek opatreniam memoranda vidíme, že táto krajina prijíma všetkých týchto nelegálnych migrantov. Turecko práve naopak sa snaží zneužiť ich situáciu, vyťažiť z nej maximum. Ďakujem, pán Brok. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel E, pani Kotipíri a e, tieňovým spravodajcom poďakovať. Je to návrh, ktorý je vyvážený a ktorý jasne dáva najavo naše stanovisko voči Turecku. Vieme, že sú porušované e, ľudské práva a slobody, ako aj sloboda prejavu. A vieme, že táto vojna s Kurdami je úplne nemožná a zdá sa, že sa vymyká úplne kontrole. Z týchto a ďalších dôvodov vidím, respektíve nevidím e, členstvo Turecka, ktoré žiadajú od roku 2004. A e, my sme predtým ako frakcia už e, varovali. A to, to je samozrejme pre mňa akási intelektuálna výzva, aby som to teraz pochopil, súčasné dianie. Samozrejme, musíme mať e, na vedomí, že Turecko je ešte relatívna demokracia oproti ostatnými e, štátom. A to musíme brať na vedomie. E, všetci, pri všetkých ostatných susedoch je to ešte oveľa horšie. A musíme samozrejme zobrať do úvahy aj e, situáciu na Cypre. Zdá sa, že to je veľmi dobrá príležitosť e, presadiť naše záujmy na Cypre a to pri zachovaní pokoja na obidvoch stranách, čo bude ťažké, ale myslím si, že by sme to mali podporiť. Myslím si, že, že aj príspevok predrečníka o uznaní tureckého jazyka ako rozumný návrh. Myslím si, že to by pomohlo. Bolo by zaujímavé o tom viesť diskusiu. A samozrejme, vypočuť si aj grécky názor. To však neznamená, že nemusíme a nesmieme ostávať v minulosti. Musíme sa samozrejme pozrieť aj na mapu, pretože Turecko hrá pri emigračných tokoch veľmi rozhodujúcu úlohu. A je to práve tá krajina, ktorá môžu, môže e, imigračnú vlnu riadiť. A to kvôli tomu, aby sa všetci imigranti jednoducho nezbierali v Grécku. A samozrejme musia si naši grécky priatelia rozmyslieť, čo sa stane potom, keď ľudia budú naďalej chodiť e, z Turecka, prekračovať hranice a zároveň e, to tým prekračujú hranice do Európskej únie. A teraz e, pri všetkej kritike, ktoré, ktorú môžeme si vytrigovať z minulosti, áno, ale musíme povedať nie e, členstvo. Ratifikácia v Európskom parlamente a potom ratifikácia v národných parlamentoch e, pri, od, pri otvorení kapitoly si myslím, nebudeme otvárať túto kapitolu o členstve hneď po e, Veľkej noci. A čo sa týka e, zrušenia vízovej povinnosti, potom je to naozaj otázne. Potom sa spustí samozrejme screeningový proces, ktorý bude tento, a, tieto procesy a, kontrolovať a zabezpečiť. A, a e, pravdepodobne sa zistí, že Turecko ešte nie je pripravené na členstvo. A to je spojené samozrejme aj nevyhnutne e, s uvoľnením vízovým režimom, respektíve zrušením vínovej, e, vízovej povinnosti. A tam musia byť dodržané 72 e, kritérií, z ktorých mnohé ešte nie sú dodržané a nad, tým, nad zrušením e, vízovej povinnosti sa musia splniť aj technické e, povinnosti a tam neexistuje nejaká politická tolerancia pri ich e, neplnení. A v júli sa na to vytvoria iba predpoklady. Musíme povedať jasne, že táto správa sa uberá práve týmto smerom. Ale chcel som povedať ešte svoju pozíciu. Pani Pita. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Neočakávala som, že dostanem eh, slovo. Myslím si, že predseda výboru už eh, zhrnul eh, tieto výhrady. Poznáme pozíciu parlamentu a to naprieč skupinami, keď hovoríme o Turecku, ale myslím si, že sa môžeme zhodnúť, že keď sa pozrieme na dnešnú situáciu a analýzu, ktorú sme vykonali, všetky hlavné skupiny našli spoločnú dohodu. Myslím si, že tu existuje e, určitý nepokoj, ale myslím si, že to sa nevyhnutne nespája so správou o Turecko. E, myslím si, že dnes po obede môžeme hlasovať o kompromisnom návrhu a potom v plenárke budeme, budeme, na tom, budeme o tom hlasovať v Štrásburgu. Ďakujem. budeme hlasovať o 4. hodine. E, teraz prejdeme na ďalší bod, ktorým je e, Európska nadácia pre pod, na podporu demokracie. silent, please. Poprosím o ticho v sále. Dobre, začneme teraz s nasledujúcim bodom. Chcel by som privítať pana Jerzyho Pomianovského, ktorý je riaditeľom Európskej nadácie na podporu demokracie. On odprezentuje výročnú správu nadácie. Nadácia funguje od júla roku 2013 a bola veľmi aktívna za ostatné tri roky svojej existencie. Spolupracuje s Európskou úniou, členskými štátmi a inštitúciami, avšak je to nezávislá inštitúcia. nesie zodpovednosť za mnohé iniciatívy a v roku 2015 sa zameriavala mm, predovšetkým na jednotlivé geografické regióny. Takže pán Pomienovský, môžete nám porozprávať teraz o výročnej správe. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Pomianovský a ďakujem predsedovi za slovo. Dovolte mi priblížiť nám naše aktivity v roku 2015 v našich štatútoch e, sa hovorí e, o povinnosti informovať vás výročne o našich e, aktivitách. Takže som veľmi rád, že môžem využiť túto príležitosť na výbore AFED. Elektronická verzia našej správy vám bola zaslaná už pred stretnutím a máte k dispozícii aj vytlačené kópie Chcel by som hovoriť o niektorých významných bodoch a potom budem pripravený zodpovedať na akékoľvek vaše otázky. V prvom rade by som chcel povedať niekoľko slov o e, zvláštnej správy nadácie, ktorá hovorí o aktivitách, ktoré idú nad rámec štandardných aktivitách. E, je to predovšetkým o nezávislosti médií v Rusko hovoriacom prostredí v spolupráci s holandskými partnermi, kde sme sa snažili hovoriť o potlačaní veľkého tlaku ruskej propagandy v rámci východného partnerstva, pretože táto propaganda ovplyvňuje množstvo spoločenstiev vo východe. A potom by som chcel hovoriť o e, expanzii. To je rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na konci roku 2014 a bolo implementované v roku 2015. A potom e, v konečnom e, slede vás budem informovať o pridanej hodnote našej nadácie. Aha poskytnem vám taký všeobecný náčrt toho, čo sme robili v jednotlivých veľmi konkrétnych situáciách. Správa o rusky hovoriacich e, médiách a ich nezávislosti bola vypracovaná v roku 2015. Zverejnili sme túto správu a dali sme ju k dispozícii vláde bola to správa, e, ktorá mala zaangažovať vlády, ktorí majú záujem do tohto diania. Táto štúdia udržateľnosti, by sa dalo povedať, e, mala zodpovedať otázku, akým spôsobom vyvážiť e, vplyv kremelských štátom vlastnených médií v danom geografickom priestore, ktoré ovplyvňujú obecenstvo a to je práve oblasť, kde kremelské médiá sú veľmi úspešné. Otázka bola, akým spôsobom a čo máme urobiť. Máme vytvoriť európsku televíznu stanicu, eh, ktorá by odpovedala na tento problém. Eh, naša správa však priniesla iné odpovede. Snažili sme sa vysvetliť, že napriek tomu, že máme eh, a musíme jednať koordinovaným spôsobom. Zároveň nesmieme zabúdať, že existujú mnoho nezávislých médií, ktoré operujú v tomto priestore a tie si zaslúžia našu podporu a takisto aj lepšiu koordináciu. Takže jednoduchá odpoveď na otázku novej televíznej stanice, áno, nie, bola zodpovedaná e, v samotnom názve e, správy, ktorá hovorí, kde sa hovorí o prinavrátení plurality. Táto správa bola odcitovaná e, vo významných západných médiách a takisto sa o nej hovorilo v súvislosti s akčným plánom o koordinácii a takisto aj v súvislosti s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. A množstvo vlád pripustilo po prijatí tejto správy, že príjmajú odporúčania, ktoré sú v tejto správe a budú ich implementovať v ich špecifických situáciách, budú k ním alokovať aj zdroje tri hlavné odporúčania, ktoré vychádzajú z tejto správy o vytvorení nezávislej tlačovej agentúry na podporu e, médií a prispieť ich k excelentnosti, ktoré by sa sústreďovali na nové trendy a takisto aj školenie žurnalistov v danom e, regióne. A takisto aj vytvorenie centra pre produkciu obsahu, ktorý nemá charakter správ Takže e, príprava takéhoto centra je e, v príprave. Mali sme už vytvorené tri hlavné odporúčania, ktoré prijali e, niekoľko vlád, napríklad Polska, Holandská, Litva, Lotyšská, Estonská, Rumunska a niekoľko ďalších. Toto je správa, kde nadácia išla nad rámec e, svojho e, základného mandátu a bola hostiteľom pre veľmi špecifickú prácu, e, ktorá sa sústreďovala na veľmi dôležitú tému, ktorá ovplyvňuje našich členov. To znamená návrh praktických aktivít a praktických činností. Chcel by som ešte dodať, že v rámci našich vnútorných alebo e, kľúčových aktivít je podpora nezávislých médií a tá sa sústreďuje práve na e, médiá. Čiže e, jedna tretina našich všetkých projektov už podporuje výstupy nezávislých médií bez ohľadu na tú správu alebo nie. Čo sa týka geografickej expanzie, mandátu. Tato, toto rozhodnutie bolo prijaté na decembrovom stretnutí v roku 2014, takže implementačný proces začal v roku 2015. Musíme sa obmedziť e, kvôli e, dozdrojom, ktorý máme dostupné, pretože na jednej strane správna rada sa rozhodla rozšíriť náš mandát, avšak na druhej strane e, nám správna rada neposkytla zdroje na túto expenziu. Takže sekretariát, ako aj výkonná komisia, hovorí, že nemáme dostatočné zdroje našej ambícii ísť nad rámec našeho geografického mandátu v európskom susedstve. Implementujeme teda tento proces postupne a zameriavame sa na tie oblasti, na ktoré naši členovia poskytujú financovanie, alebo kde sa zdôrazňuje určitý účel. Máme niekoľko projektov, ktoré sa vzťahujú na partnerov v Rusku a v Strednej Ázii. Takisto sme išli nad rámec e, susedstva v rámci arabských štátov, konkrétne hovoríme o Bahrajne. A takisto zvažujeme rozloženie našich regiónov, až v roku 2015 e, tieto snahy nevyústili k nejakému, e, do nejakého rozhodnutia. Takže snažíme sa mať tento proces nízkoprofilový a plniť ho krok za krokom. Koordinujeme sa aj s ďalšími darcami a snažíme sa naplniť e, realistické očakávania, aby sme išli nad rámec e, toho obvyklého regiónu, v ktorom sa cítime odborne zdatní a takisto sa snažíme skontaktovať sa e, s partnermi nad rámec daných krajín, aby sme získali dodatočné zdroje. A po tretie by som chcel povedať niekoľko slov o našich ďalších aktivitách a rozličných projektoch. V roku 2015 mm, zaznamenáva už druhý rok, eh, kedy sme sa snažili eh, udelovať eh, granty táto činnosť je už dobre známa aj Európskemu parlamentu na základe správy, ktorú odhlasovalo v júli v roku 2015. Podpora občianskej spoločnosti bola takisto aj zaznamenaná v revízii stratégie občianskej spoločnosti, kde sme spojili náš hlas spolu s našimi partnermi think tanky ako e, spájanie Európy boli veľmi konkrétni v podpore projektov a takisto pred, e, predstavujú e, významnú podporu e, demokratických pohybov v spoločnosti. Tento mandát doplňa existujúce programy EÚ a ďalších darcov. Nadácia podporu, poskytuje kritickú podporu organizáciám ako napríklad arménskej občianskej spoločnosti v decembri 2015, keď bolo referendum o zmene e, ústavy. E, mnoho darcov nebolo schopných odpovedať e, rýchlo. Ale samozrejme, naše projekty sú aj politicky senzitívne, ktoré, ako napríklad podpora politickým aktivistom, e, ktorí mali vytvoriť e, nové projekty na Ukrajine a Moldavsku, ktoré mali e, ponúknuť hlasujúcim demokratickú alternatívu v budúcnosti. Chceme takisto aj podporovať prodemokratické skupiny, ktoré iným, sa, iným spôsobom nevedeli kvalifikovať na alokáciu od darcov treba využiť naozaj kreatívne metódy, eh, ktoré boli vytvorené po ukrajinskom eh, Majdane, ako napríklad eh, spoločnosť distribútorov aut, ktorí podporovali Majdan zvonku a boli aktivisti, ktorí prichádzali autom e, po meste a dokumentovali prípady korupcie. A potom sa združili aj v organizácie, kde obdržali e, prvú finančnú pomoc od nadácie a dnes e, majú veľmi dobrú aktivity, kde sa snaží zaznamenať korupčných úradníkov na známych miestach za použitia dronov a ďalšej modernej technológie a zverejňujú svoje zistenia na YouTube. Takže toto je iba jeden príklad, e, akým spôsobom investujeme do nových aktivít. E, nadácia, podobne ako v Moldavsku, podporuje dve webové stránky, e, Newsmaker Wall Street, ktoré e, odhalili miliardový korupčný e, škandál. V neposlednom rade e, flexibilný prístup nám umožňuje podporiť partnerov, ktorí pracujú vo veľmi zložitých podmienkách, ako v konfliktných a vojnových zónach, ako v Sýrii. Nadácia pomô, pomáha niektorým zložkám spoločnosti pri ich mierovom boji za, šer, za šírenie demokracie a snažíme sa posilniť e, právny štát v oblasti médií a takisto aj vytváranie nových súdov e, v tých oblastiach, ktoré má e, opozície v Egypte a Azerbajdžane, e, ktoré, kde sa zmenšil priestor pre občianskú spoločnosť za ostatné roky. Nadácia poskytuje zásadnú podporu demokratickým skupinám, aby mohli pokračovať vo svojich aktivitách napriek výzvam eh, v právnej oblasti. V takomto eh, prostredí nadácia reaguje na požiadavky a ich eh, túžbu, aby sa s nimi zaobchádzalo podľa univerzálneho pravidla solidarity títo aktivisti si uvedomujú rizika súvisiace s ich e, bojom. Flexibilné procedúry nám umožňujú prispôsobiť podporu potrebám e, aktivistov, ktorí fungujú v týchto kontextoch, vrátane ochrany ich identity. A na záver by som chcel povedať niekoľko kľúčových čísiel k našim aktivitám. V roku 2015 sme financovali 114 nových iniciatív. 19 z nich boli na e, teda urgentnom základe, kde sa to rozhodlo iba v niekoľ, priebehu niekoľkých dňoch. E, schválovali sme 842 e, žiadosti, čiže vidíte tu pomer medzi žiadostiami, ktoré sme dostali a tými, ktoré sme schválili, je to asi 10-12 Takisto sme e, mali 112 monitorovacích návštev u tých, ktorí dostali naše granty a to všetko so 16 kľúčovými e, zamestnancami zo 14 rôznych krajín, ktoré vlastne tvoria sekretariát iný. A je dôležité, že všetko toto bolo možné, respektíve nebolo by to možné bez efektívnych riadiacich štruktúr. Máme výkonný výbor 30 zastúpených vlád. A máme tu aktívnu angažovanosť od poslancov Európskeho parlamentu, nielen deviatich bývalých, ktorých máme e, v predstavnosti, ale ďalších, ktorí sa zaujímajú každý deň o našu prácu. Takže ďakujem vám za pozornosť a e, zodpoviem na vaše otázky, ktoré e, by ste prípadne mali. Predseda, ďakujem pekne. Chcem dať slovo prítomným poslancom. Poslanci, ktorí sú aj v predstavenstve Európskeho fondu. Vidím, že pán Brok sa chce. Nie? Dobre. Tak, pán Grzyb. Dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že informácie, ktoré sme dostali od pána riaditeľa Pomianovského, e, ma tešia, pretože v realite presne ilustrujú o to, čo je v správe o ktorej sme diskutovali a ktorá bola potom schválená v pléne. Táto správa robí takú inventarizáciu všetkých iniciatív a aktivít fondu a zároveň e, podrobne e, rieši finančné otázky. Takže ďakujem pánovi riaditeľovi za túto syntézu, za rezumé, ktoré nám predniesol Veľmi je to v súlade s obsahom správy. Dozvedeli sme sa, že 273 rôznych iniciatív e, dostalo podporu. Sú to krajiny susedstva, ako je Rusko, Bielorusko, alebo sú to krajiny o mnoho vzdialenejšie, ako je napríklad Egypt. Takže vidíme, že tu vzniká taký priestor rovnováhy medzi bezprostrednou blízkosťou a e, vzdialenejšími vzťahmi. No a potom 16 iniciatív e, získalo podporu a tieto iniciatívy e, sa realizovali v susedných krajinách Európskej únie. Vidíme teda, že tento geografický rozmer je faktom. Chcem tiež vyzdvihnúť, že fond funguje v stále ťažších podmienkach. Prečo? Pretože tieto aktivity sa realizujú aj v zónach, kde je vojnový konflikt, čo určite fondu nezľahčuje prácu, ale zároveň e, veľmi si cením schopnosti fondu nájsť nové formy e, svoje aktivity a chcem tiež vyzdvihnúť e, e, teda stanovisko Holandska. Pán predseda e, spomenul podporu Holandska v boji proti masívnej nadmernej propagande zo strany Ruska. Čo sa týka financií, čo sa týka zdrojov financovania Samozrejme sú tam komunitárne zdroje, často medzi eh, jednotlivými tranžami je prázdno, čiže tá podpora eh, nepokračuje, je to skôr taká bodová, síce pravidelná, ale bodová podpora. A rovnako by som chcel spomenúť holandský projekt, o ktorom hovoril pán riaditeľ. Je možné multiplikovať túto skúsenosť nejakým spôsobom? Samozrejme, financovaním možno nie len cez komunitárne zdroje, ale takže by sa našli externé zdroje. Mohla by sa táto, dala by sa táto iniciatíva multiplikovať alebo rozšíriť? keď už hovorím o financiách, chcel by som podpori, po, vyzvihnúť, že Norsko sa pridalo k skupine krajín, teda do no- donorských krajín, aj Kanada prijala e, podporu projektu um, súvisiaceho s Ukrajinou. A teda sa pýtam, či na zabezpečenie dlhodobého stabilného financovania by nebolo užitočné podpísať medzinárodnú dohodu, ktorá by nejakým spôsobom zaviazala alebo by nejako e, inventarizovala záväzky štátov podporovať fond. No a tu sa nedá nehovoriť o e, pracovníkoch. Je tam napríklad možnosť mať vyslaných e, pracovníkov z jednotlivých členských štátov. To je dôležité a užitočné pre fond. A zároveň myslím, že členské štáty, ktoré sa nejakým spôsobom špecializujú na rôzne zóny aktiv- činnosti fondu, by tiež mohli byť zdrojom e, pracovníkov, aby ich teda dali pri, k dispozícii fondu, pokiaľ sú to špecialisti a tak ďalej. Všetky tieto e, možnosti by sa dali využiť. No a na záver by som chcela ešte poďakovať veľmi srdečne pánovi riaditeľovi a celému týmu. Samozrejme, ďakujem pekne. Ďakujem. Budem stručný. A ja sa pridávam k slovám e, vďaky za e, prácu pána doktora. Myslím si, že tú odvedenú prácu veľmi korektne e, popísal. A myslím, že bola tu odozvaná očakávania a týkal sa teda aj preventívneho rozpočtu, o ktorom sme diskutovali dôležitú e, za dôležitú tému e, považujem politiku susedstva. Tam sme sa snažili a našli sme aj vyváženosť medzi politikami podpory e, ju, smerom na juh aj smerom na východ Európy. Takže moje hodnotenie je pozitívne. Viem, že je tu problém so zdrojmi, Rád by som robil jeden návrh. Možno aj e, v rámci nejakej dosadočne prehlbenej diskusie by sme sa mali snažiť zhodnotiť e, nad rámec e, vyváženosti, ktorú sme dosiahli, zistiť, pokiaľ ide o priority, čo by sme mali robiť, pokiaľ ide o veci, ktoré tu vstávajú dnes odliadnúť od témy Ukrajiny, Ukrajiny, dôležité sú krajiny na juh od Európy, keďže eh, je tam ten vývoj, ktorý tam je. Niektoré krajiny, myslím tu obzvlášť na eh, Tunisko, tam treba podporiť eh, proces stabilizácie, investovať vlastne do posilnenia týmto smerom. A mm, včera som telefonoval e, s, so zastupcom ministra e, pre rozšírenie e, mojej krajiny a zhodli sme sa na tom, že treba trošku intenzívnejšie pracovať, aby Taliansko mohlo zohrávať tieto súvislosti tú najsprávnejšiu úlohu. Takže, aby som to zhrnul, ja mám pozitívne hodnotenie, Eh, k tomu teda, čo eh, vaša notácia robí. Eh, máme veľký rešpekt k práci pána Pomianovského. Ďakujem. Ďakujem. Slovo pán Lambsdorff. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Aj ja budem stručný. Ďakujem Ježimu Povianovskému za jeho správu. Myslím, že tá výročná správa, ktorú nám tu predstavil, je veľmi vydarená. Dve veci sú pozoruhodné. Mali by sme ich politicky vyzdvihnúť. Jednak pracujeme teda dva e, roky s týmto fondom, čiže je to relatívne krátky čas a preto bolo strategicky rozumné zachovať personálnu kontinuitu vo fonde. Teraz máme druhý cyklus, s rovnakým eh, predstavenstvom mm, ako v tom prvom cykle. Myslím si, že to je zmysluplné a nakoniec dostaneme nejaké záverečné hodnotenie, aby sme sa z toho teda ponaučili, aby sme videli, čo sa v tej prvej fáze podarilo, menej podarilo. A druhá vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, je to, čo povedal pán Pomianovský. Máme tu rozšírený geografický mandát, mm, to, čo bolo v pôvodných stanovách, rada, eh, teda predstavenstvo eh, vyškrtla. E, to bolo možno trošku nezvyčajné, ale znamená to, že teda mám viac práce, pod, pe, e, teda pracovníci majú viac práce, čiže potrebovali by sme z členských štátov viac prostriedkov, aby sme tú prácu mohli zmysluplne realizovať. Čiže toto je tiež výzva pre členské štáty, aby nás personálne podporili na začiatku e, členské štáty vysielali, respektíve zamýšľali sa nad nejakým vyslaním, ale okrem Dánska to zatiaľ žiadny členský štát nezrealizovala. Posledná vec, som rád, že tu máme konsenzus v parlamente, že je taký široký, čo sa týka posúdenia práce ak sa zamyslíme o pár rokov do minulosti, tak to bola veľmi živá debata som rád, že medzi časom všetky politické skupiny s naozaj veľmi malým počtom výnimiek e, podporujú túto prácu a myslím, že správne to hodnotia ako e, dobrý prínos k podpore európskych hodnot a demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem. A pán Osovičius. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade blahoželám Ježimu pomenovskému a jeho týmu k vypracovaniu tejto správy. A blahoželám aj k vašim činnostiam v roku 2015. To, čo fond má, respektíve aký je jeho mandát, Je to teda geograficky veľmi rozsiahla oblasť okolo Európskej únie. Tento priestor sa nevyznačuje iba pozitívnymi tendenciami. Vidíme tu zlyhávajúce štáty, e, vidíme tu ustupujúce demokraciu, e, padajúce hospodárstvo vo susedstve Európskej únie. Prvá vec, ktorá je daná. Myslím, že fond má jedinečný politický profil, veľmi proaktívny a praktické aktivity fondu nám pomáhajú jasne prispieť k posunu v našom najbližšom susedstve. Chcel by som vyzdvihnúť aktivity fondu, eh, pokiaľ ide o vypracovanie štúdie, eh, o mm, situácii médií v ruskom jazyku. Eh, bola to teda štúdia ktorú fond zadal a videli sme tam jasný rozdiel vo vnímaní alebo chápaní toho, ako ruská propaganda a dezinformačné aktivity fungujú. A keď sa pozrieme na výsledok e, tejto práce, je to dosť teda jasný výsledok tejto štúdie realizovateľnosti. Čiže ESVČ a komisia sa sústredia na aktivity e, s Trátkom a to je výborný príklad nášho práva reagovať na tieto hrozby, ktoré e, vyvstávajú z informačnej vojny. Majúc toto na pamäti, kolegovia, myslím, že musíme pripustiť, že fond je dôležitým nástrojom na implementáciu politiky susedstva EÚ Viem, že aká náročná je ich práca. A je tu e, veľká konkurencia, pokiaľ ide o zdroje a podporu, ale tých 114 iniciatív, e, ktoré boli financované v roku 2015, tieto iniciatívy nám e, pomôžu posilniť profil EÚ, a po, pomôžu nám podporiť kritériá, ktoré my presadzujeme. Takže moja otázka sa ešte týka spolupráce s, s sieťou partnerov v krajinách susedstva, čo je dôležité, aby sme získali určitý pocit eh, mm, alebo predstavu o tom, aké sú potreby, aká je situácia. Čiže ako vnímate eh, kde by sme mali viac investovať a do akej miery je, sú projekty udržateľné, projekty, ktoré fond podporil napríklad v roku 2014 a 2015. E, nakoľko sa to dokáže mm, prejaviť v budúcnosti, pretože zdroje, ktoré teda dostali z fondu, nakoľko im pomôžu získať niečo ďalšie, alebo sa etablovať, alebo etablovať si vlastné zdroje. Čiže to je dôležité. Chcem zablaželať celému týmu a prajem veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem pekne. A než dám slovo pánovi Pomenovskému, chcel by som sa aj ja ešte ujať slova. Musím povedať, že nám sa tieto nástroje nepačia. Vždy sme to hovorili a hovorím to úplne otvorene. Myslím, že je to zlá kópia národných nadácií, eh, ale respektíve nadácie pre demokraciu USA a aj spôsob, akým sa to využíva eh, pre mm, teda veľmi špeciálne eh, ľudské práva. No, treba povedať, že sa, že to teda naráža aj na hranice toho, čo žiadajú OSN, takže nás to znepokojuje táto línia a že sme taký posadnutý rúskou propagandou. Neviem, či sa nedá hovoriť aj o nejakej inej propagande CNN alebo iných veľkých e, e, spoločností, takže aj tam je propaganda. No a teraz je tu výbor, ktorý e, schvaluje, že čo je propaganda a čo je no, e, novinárčina. Čiže bolo by dobre, keby sa to trošku diferencovalo. A možno by tam bola dobrá nejaká protiváha. Ide o posilnenie pluralizmu médií bez ohľadu na to, že e, sú ruské médiá, ktoré mm, vysielajú, predsa máme Euronews, máme CNN, Fox e, a tak ďalej. Takže naša politická skupina je z toho trošku znepokojená. Čo sa týka týchto nástrojov. A teraz má slovo pán Pomianovský. Thank you very much for all comments and... Uh, Ďakujem pekne za vaše poznámky a otázky. Pokúsim sa ich čo najstručnejšie zodpovedať. A zároveň ale chcem samozrejme mm, zareagovať na všetky pripomienky. Najprv pánovi Gžibovi, e, pokiaľ ide o tú väčšiu perspektívu, nielen výročnú správu na rok 2015. Táto perspektíva bola konkrétne uvedená v správe Európskeho parlamentu, e, ktorý hodnotil prvé dva roky fondu. Rok 2015 bol tým, ktorý vlastne spájal tie dva roky s ďalšími činnosťami. Veľmi pozorne sme dodržiavali všeobecné pravidlo a politické usmernenia aby sme rovnaký, rovnakú pozornosť prikladali partnerom v južnom a vo východnom susedstve. Čiže tento prístup pol na pol e, je veľmi silným e, riadiacim princípom našich e, priorít. A čo sa týka vašej otázky o medzinárodnej dohode, čo by potenciálne mohlo byť nejakým právnym základom nadácie a potom by tu um, sa zabezpečilo stabilné financovanie. O tom sa diskutovalo na začiatku fondu a, čo, a niekedy sa to formálne vnáša do diskusie uh, v predstavenstve, ale zatiaľ sa nedopracovali ku konsenzu, keďže je to veľmi zdlhavý proces a politicky citlivý proces, aj keď uh, asi je tu e, zaujímavé dlhodobé riešenie. Momentálne nemáme ešte riešenie na stole a určite je to niečo, čo v končnom dôsledku môže zaručiť dlhodobú udržateľnosť. E, dnešné financovanie programov EDD e závisí od priamej podpory členských štátov a prevádzková udržateľnosť vychádza z teda, takýchto grantov EÚ a pán Lambsdorff E, spomínal, že tu došlo k tomu vyslaniu. Nedávno Dánsko vyslalo e, poradcu, e, ktorý sa pridal k nášmu týmu. A čo sa týka využitia modelu našej práce voči ruskej propagande, alebo že je nerovnováha v médiách v ruskom jazyku. Musím povedať, že áno, som presvedčený, že táto metodológia, tento prístup sa dá využiť aj pri Ehm, zaoberaním sa aktivitami Daesh v médiách, ale máme tu dva rôzne javy. Pokiaľ ide o propagandu kontrolovanú Kremľom, máme tu štátny nástroj a v prípade Daeshu. je to skôr kult alebo sektárska propaganda, ktorá využíva moderné médiá na nábor e, svojich následovníkov. Takže metodológia áno, ale samozrejme mm, nenahliadame na to z tohto pohľadu ako na podobné javy, čiže mali by byť diferencované aj naše aktivity. ale určite by sme eh, podporili nejakú metodiku. Pán Panceri, ďakujem za vaše pozitívne hodnotenie. No je dobré, že talianská vláda sa zamýšľa nad eh, podporou, možným financovaním. To teda veľmi očakávame. Položili ste otázku, prečo treba teraz investovať, čo by bola dôležitá priorita, najmä na juhu. A musím povedať, že už v roku 2016 e, sa teda nachádzame, ja tu hovorím za rok 2015, čiže nemôžem to nejako abstrahovať, čo sa deje dnes. Veľa času sme venovali analýze toho, čo by sme mohli vylepšiť pred sírskych utečencov v Turecku, v Libanone, v Jordánsku a sme presvedčení ako Európska nadácia pre demokraciu, že e, vieme e, lepšie pomôcť a že si nechávame ujsť príležitosti E, pod, e, sústredíme sa hlavne na humanitárnu podporu, ktorá je určite potrebná, ale zároveň zabudáme, že si musíme získať tých ľudí a nie mnohí z, z nich e, nerozprávam sa s nimi, alebo nechápu svet okolo seba, sú frustrovaní, žijú v rôznych táboroch a ich základné potreby sú len ťažko kryté a takejto situácie nám na, naozaj uniká príležitosť oboznáviť týchto ľudí s našim svetom a potenciálne vytvárame frustráciu, ktorá bude pretrvávať roky. Takže investovať do, takýchto, do takéhoto občianského aktivizmu aj v zárodku, e, investovať do vzdelania a osvety miliónov ľudí, ktorí sa jedného dňa snáď vrátia do Sýrie a budú budovať novú Sýriu, to je niečo, e, kde myslím si, že by sme mohli urobiť viac. Čiže ak sa opýtate, ak sa pýtate, čo by sme mohli urobiť lepšie a viac, e, tak ja nehovorím, že nerobíme nič, ale potrebujeme tam viac fondov a viac programov za týmto konkrétnym účelom. No a rovnako Líbia, to je vlastne, e, tak povediac, E, zabudnutý, však pokiaľ ide o vzdelávanie, podporu občianskej spoločnosti a prirodzených mechanizmov na riešenie konfliktov. A napokon ďakujem pekne za vnesenie tejto perspektívy, pán Osevičus, že pracujeme v nebezpečnom prostredí. Áno, je to pravda. Ústupujúci e, priestor občianskej spoločnosti je faktom Eh, šíri sa eh, teda títo zahraniční agenti z Moskvy, máme podobnú situáciu v Azerbačane a v ďalších krajinách. Občianská spoločnosť nie je hrozbou pre žiadnu vládu a preto musíme naďalej podporovať občianskú spoločnosť všade, kde sa ľudia o ňu snažia. A to častočne zodpovedá aj na otázku pána predsedu naša nadácia e, reaguje len na tých, ktorí žiadajú podporu. Čiže či niečo exportujeme. My neexportujeme žiadny model demokracie. My podporujeme tých, ktorí e, veria v podobné hodnoty ako my a chcú tieto hodnoty vo svojej spoločnosti presadzovať vo všetkých týchto prípadoch, najmä v tých najnepriateľskejších prostrediach. Keď sa tých ľudí opýtate, že budete pokračovať v tom, čo robíte bez ohľadu na našu podporu, odpovedie vždy áno. Iba ak my ich potrebujeme, tak máme morálne možnosť toho lepší pocit, pretože to je náš, naš právo na solidaritu, teda podať pomocnú roku tým, ktorí očakávajú, čakajú na podporu. Ale ja, keď som bol v 80. rokoch v Polsku mladým aktivistom proti komunizmu, ja by som rovnako pokračoval vo svojom boji bez ohľadu na to, či sme z Dánska dostali nejakú kopírku alebo nie. My, ja som mal teda takú e, samizatovú tlačiareň. No a Rovnako je to dnes, ak e, mne vtedy niekto podal, poslal kopírku e, z Dánska, nič neexportoval, len konkrétnu kopírku. Nesúvisel s tým žiadny model demokracie. Uh, Takže treba na to inak nahliadať a podobne je to v prípade propagandy v ruskom jazyku. V našej správe my nehovoríme, že máme bojovať proti propagande, naopak hovoríme, že je tu mediálny priestor v ruskom jazyku, špecifické publikum, ktoré bolo prakticky zabudnuté a je tu len jedno kontrolované centrum, ktoré kontroluje všetky médiá, ktoré sú najaktívnejšie v tomto mediálnom priestore. Čiže to je proti e, kľúčovej hodnote pluralistických médií a tejto príležitosti pre publikum. Čiže my nebojujeme mm, s propagandou nejakou protipropagandou, ale my vnášame ďalšie nezávislé hlasy do tohto mediálneho priestoru, aby ľudia mali na výber. Čiže je dôležité pochopiť, že celý ten koncept nadácie uh, je e, presedzovanie hodnot, nie záujmov. A naozaj e, je tu mnoho e, štátov zastúpených v tej riadice štruktúre, čiže nemôžeme presadzovať nejaký jeden záujem, či už je to nemecká, polská alebo talianská politika, španielská alebo ktokoľvek. Nie. Je to zmes záujmov a spoločný máme súbor hodnot. Takže dúfam, že som zareagoval na všetky otázky. A ak nie, veľmi rád budem pokračovať. Ďakujem. Gracias, señor. Ďakujem pekne, pán Pomianovský. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a predstavili výročnú správu vašej nadácie. Tento bod teraz uzatvárame. A nasleduje diskusia o, o e, v súčasnom eh, stave, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a Marokom. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten Teil. Dámy a páni, srdečne vás e, vítam. E, prišiel k nám pán e, Westcott, výkonný riaditeľ z VČ pre Blízky východ a Severnú Afriku a pán Michal Kühler, riaditeľ pre južné susedstvo. Diskutovať budeme spolu s nimi o stave spolupráce medzi EÚ a Marokom. Koordinátori sa rozhodli, že budeme diskutovať aj teda po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v súvislosti Polisario versus Rada a teda akým spôsobom sa západná Sahara má zainteresovať do dohody e, pre poľnohospodárstvo a výrobky rybolovu. Je tu aj možnosť že budeme poinformovaní o návšteve pani Mogherini v Rabate 4. marca. kedy sa tiež diskutovalo o dohode o partnerstve. Prijali sme e, rozhodnutia, ktoré nám e, ohlasil minister e, kultúry, že teda majú uh, e, o rušenie vzťahov k inštitúcii 6. februára uh, e, 87 veľvyslancov, ktorí boli vymenovaní vymenoval a potom pán Vevita príde do Európy koncom mesiaca. Bude zaujímavé e, dozvedieť sa, ako chcete postupovať vy. Je e, ťažké v krajine ako Maroko vysvetliť E, že e, musíme dodržiavať zásady právneho e, štátu a tam platí teda aj rešpektovanie, tam platí rešpektovanie rozsudkov súdu, to nejako nesúvisí s našimi politickými želaniami. Nemôžeme nerešpektovať rozhodnutie súdu. Pán Westcott, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rád sa vraciam na AFED. Toto je poprvýkrát, odkedy som prevzal zodpovednosť eh, za Blízky východ a Severnú Afriku. Pani eh, vysoká eh, zástupkynia si zodpovednosť za to, že som bol vymenovaný do tejto funkcie. Ďakujem teda, som rád, že som medzi vami. Chcem vám len popísať e, fakty e, od našho aktuálneho stavu spolupráce medzi EU a Marokom. Maroko, ako väčšina z vás vie, e, patrí k najúžším partnerom, ktorých v susedstve máme. Máme veľmi teplé a rozsiahlu dohodu o partnerstve a asociácii a odraža sa to v mnohých oblastiach, v ktorých prebieha Naša vzájomná eh, spolupráca od eh, poľnohospodárstva, obchod až eh, po kultúru, boj proti migrácii terorizmu, energetiku a tak ďalej, tak ďalej. V, v mnohých oblastiach veľmi úzko spolupracujeme s Marokom. Naša spolupráca je prínosná pre oboch partnerov, aspoň tak bolo v minulosti. Aktuálna situácia vyvstala z rozhodnutia, ktoré e, prijal e, Všeobecný e, súd 10. Septem, decembra, kedy rozsudok k rozhodnutiu rady, ktorá implementuje poľnohospodárske dohody medzi EÚ a Marokom, rozhodol sa anulovať časť rozhodnutia, ktorá sa vzťahuje na západnú Saharu Nebudem zachádzať do detajlov, je to verejný dokument, môžete sa sami poinformovať aj o odôvodnení a tak ďalej. Je zaujímavé, že samotná e, dohoda je e, platná, bola uznaná jej platnosť, iba jeden tento jej aspekt bol spochybnený. Vysoká eh, predstaviteľka EÚ hneď eh, urobila eh, vyhlásenie, potom nasledovali diskusie s členskými štátmi. Dohodli sme sa, že nesúhlasíme s týmto rozsudkom a teda budeme vznesieme námietku hneď v decembri. Jednomyselne na tom sa dohodli členské štáty A bolo vyslané jasné posolstvo, že e, tento rozsudok nevidíme e, v tom smysle, že by malo ovplyvňovať naše e, hlboké dlhotrvajúce partnerstvo s Marokom a zo strany EÚ si myslíme, že právne dohody ostávajú v platnosti a želáme si, aby kooperácia pokračovala. Nasledovalo obdobie intenzívnych diskusí s marockou stranou, ktorá samozrejme mala veľa otáznikov v súvislosti so samotným rozhodnutím a jeho implikáciami právnymi aj politickými. V prebehu týchto diskusí som navštívil Rabat e, viac hodín a som tam diskutoval s partnermi v decembri, vo februári, e, vtedy Ďalšia e, e, teda, e, zastupňa z ministerstva navštívila Brusel a tiež sme mnoho hodín diskutovali o implikáciách. Všetko toto viedlo k formálnemu postúpeniu námietky do 19. februára voči teda tomuto rozhodnutiu. 5. februára Maroko ohlásilo že e, tejto téme pripisuje takú dôležitosť, že si želá e, to vyjadriť zamrazením kontaktov z EÚ vo všetkých e, oblastiach. Teraz vidím tohto rozhodnutia. A potom, pokiaľ ide o kontakt na vysokej úrovni medzi EÚ a Marokom, Dohodli sme sa, že vysoká predstaviteľka navštíví Rabat a, a ministerka pani Verita navštívi Brusel. E, týmto návštevám došlo 4 marca, kedy vysoká predstaviteľka navštívila Rabat a mala dlhé stretnutie s e, ministrom e, zahraničných vecí, pánom Mezom a na jeho konci sa konala tlačová konferencia, kedy opäť e, zdôraznila dôležitosť e, tohto partnerstva pre Európsku úniu a všetky členské štáty. Opätovne zdôraznila, že existujúcu e, dohodu považujeme za právne platnú a teda solidný základ pre pokračovanie našej spolupráce. A že následne e, obnovíme plné kontakty s Marokom vo všetkých oblastí, oblastiach a budeme e, diskutovať e, v ďalších postupoch. Neskôr tento mesiac pani Borit navštíví Brusel a budeme diskutovať o bližších detailoch toho, ako bude naša kooperácia ďalej vyzerať Eh, Takto to teda eh, vyzerá. Chceme eh, znovu obnoviť plnú spoluprácu. To si želá Európska únia. Chce čo najrychlejšie k tomu dospieť. Znovu sme obnovili kontakty, takže uvidíme, ako rýchlo sa nám podarí eh, teda obnoviť eh, tieto kontakty a dúfajme, že čo najrychlejšie sa podarí aj eh, túto právnu situáciu vyriešiť. K tomu, hádam, prispieje teda ďalšia práca súdu. Takže takto momentálne vyzerá situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán predseda, chcem len doplniť to, čo e, práve povedal pán e, kolega Nikolás, e, len pár slov k ekonomickej a finančnej spolupráci s Marokom. Chcem však na úvod vás ubezpečiť, že obzvlášť v minulom roku kooperácia s Marokom sa vyvíjala exemplárne. Maroko prirodzene, ako viete, Eh, rokovalo o dohode o voľnom obchode z EÚ, eh, e aj keď teda minulý rok eh, sa tu nekonali vyjednávania. Ale bola to prvá krajina na juhu, ktorá sa venovala tomuto návrhu takéto úzkej kooperácie z EÚ a v roku 2015 sme e, konzultovali partnerské krajiny e, e, na juh a na východ od EÚ, pokiaľ ide o revíziu. Naše politiky súdectva Maroko sa veľmi aktívne zúčastnilo týchto diskusí a vypracovalo veľmi ambiciózny dokument, ktorý jasne dokazoval, že Maroko prijalo strategické E, e, rozhodnutie e, veľmi úzkej spolupráce s EÚ, nie v oblasti teda členstva v EÚ, to je jasné, ale že Maroko má svoju vlastnú stratégiu modernizácie, ktorá je veľmi silno prepojená s Európskou úniou a jednotným trhom, a takže vypracovalo v tejto súvislosti jasné návrhy, ktoré, myslím, majú potenciál viesť nás k novému štádiu e, partnerstva s Marokom a môže to byť aj inšpiráciou pre iné krajiny. Po tretie, pokiaľ ide o konkrétnu kooperáciu, rok 2015 nás postavil pred e, bezprecedentné čísla v roku 2015 v rámci Európskeho e, nástroja pre susedstva. To nie je jediný zdroj, pokiaľ ide o kooperáciu s Markom. Eh, okolo 250 miliónov eur eh, na grantoch eh, s Marokom v oblasti rasta, rastu konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania, reforiem, aj študentských výmen. Takže máme veľmi širokú agendu spolupráce. A teda všetko hovorí za veľmi eh, intenzívny eh, politický vzťah a spoluprácu medzi Marokom a EÚ v eh, rámci revidovanej európskej politiky susedstva. No a potom tie udalosti, ktoré vám práve e, popísal e, kolega Nikolás, k tým došlo v e, posledných týždňoch na do trošku zložitej situácie, pretože okamžitá reakcia, ako kolega vám spomenul, bolo, že Maroko sa rozhodlo zamraziť svoje kontakty s EÚ na určitý počet týždňov po návšteve vysokej predstaviteľky v Maroku a e, ich e, ministerky v Bruseli by sme e, chceli sa dostať do, do situácie, kedy to, situácia bude objasnená a uh, už tu ne, sa nebude pokračovať v tomto zamrazení. Sú pred nami pár problémov, ktoré sa týkajú teda implementácie tejto uh, dohody. Na marockej strane je tam taká nerovnaká situácia na úrovni jednotlivých ministerstiev. Uh, ministerstvo pre zahraničné e, e, veci e, objasnilo, že situácia v Maroku nie je dosť jasná, nie je jasné, do akej miery jednotliví ministri postupujú podľa usmernení, ktoré dostali, pokiaľ ide o vytváranie ich vzťahov z EÚ my sme sa snažili objasniť, že e, nechceme prerušovať našu spoluprácu, práve e, naopak e, my ju vnímame veľmi pozitívne, ale máme problém s tým, že Maroko momentálne nechce veľmi zviditeľňovať naše kontakty a to vedie k určitým zdrojom nedorozumenia, ktorým by sme sa, myslím, mali venovať s marockou stranou. Napríklad do akej miery by sme mali mať technickú e, kooperáciu, e, konzultácie e, na technickej úrovni medzi EÚ a partnermi na marockých ministerstvách. Toto všetko samozrejme bude mať dopad na úlohu našej kooperačnej agenty tento rok aby sme zdôraznili eh, možné rizika. Eh, vedúci našej delegácie zaslal list eh, ministerstvu financií Maroka 12. februára teda príslušnému nášmu partnerovi, s ktorým e, e, vedieme dialog v oblasti teda našej finančnej spolupráce. Snažím sa vysvetliť, aké e, technické časové obmedzenia tu môžu vyvstať, ak sa plne neobnovia kontakty na technickej úrovni. A spomína sa, spomínajú sa tu viacere, viaceré oblasti. Viete lepšie než ja, že pracujeme na princípe E, každoročných e, alokácií. Každoročne sa e, príjme rozpočet pre politiku susedstva a to, čo, sa, čo, čo nie je implementované zaplatené do konca roku, to sa stane obeťou toho princípu, že sa pracuje len na jednoročnej báze. A teda e, čím e, ďalej nám bude bežať e, čas, tým ťažšie bude zabezpečiť kontinuitu prebiehajúcich misií a projektov. No, takže budeme mať čas menej a menej času na možnosť vlastne využiť prostriedky, ktoré sú určené pre Maroko. O tomto všetkom sme diskutovali s marockou stranou a e, číslo, e, ktoré sme im predstavili, je 155 155 e, miliónov eur. To je čisto, ktoré e, sa zaoberá e, e, záväzkou pre programy toho, čo vlastne prešlo z minulého roka a sú to aj platby pre programy napríklad infraštruktúry, financovanie, ktoré, má implement, ktoré majú implementovať európske investičné nástroje. A do toho spadajú aj určité twinningové operácie, ktoré sú veľmi e, dôležité pre Maroko. Maroko signalizovalo, že chce, aby prebiehali a pokračovali twinning medzi európskymi e, orgánmi v členských e, štátoch a marockými orgánmi. A potom je tu ešte ďalší projekt, ktorý môže mnohých z vás zaujímať, cezhraničná spolupráca program cezhraničnej spolupráce. Španielsko, Portugalsko a Maroko e, majú tento program rozbehnutý a do konca marca tu musí dôjsť k finančným e, záväzkom, inak stratia e, tieto prostriedky. Takže Maročania sú si vedomi týchto obmedzení, ktoré tu sú a sú čisto technickej povahy. Nie je tam žiadna politická hra za tým sú to jednoducho iba neskôr niektoré e, e, teda pravidlá, ktoré vystávajú z našich e, finančných úprav. Máme veľký záujem na tom, aby sa všetky tieto kontakty obnovili čo najskôr. Pozitívna je správa, ktorú pani Mogherini zo sebou priniesla z Rabatu, pokiaľ ide o teda zabezpečenie plnej kooperácie podľa plánu, čo by nám zabezpečilo pokrat, určovanie a teda e, to finančné rozmedzie by ešte prevyšilo e, to, čo e, vlastne teda tie čísla, ktoré poznáme z roku 2015. Takže veríme, že budeme môcť kooperovať, že budeme môcť pokračovať, ale zároveň, myslím, musíme byť schopní aj vrátiť sa do normálnej situácie technickej spolupráce, aby sme mohli vlastne naše ambície pretaviť do praxe. Ďakujem, pán predseda. Nepochybujem e, o význame, ktorý e, pripisujeme spolupráce medzi EU a Marokom. Je to náš privilegovaný partner, avšak myslím si, že v rámci novej e, situácie, ku ktorej došlo po rozsudku súdu, ktorý zrušil vlastne platnosť tejto dohody pre časť e, územia. Musíme e, aj nejako sondovať, či tu nie je zodpovednosť na našej strane pri e, overovaní implementácie tejto dohody a musíme sa teraz snažiť zistiť, či tu nie je takáto zodpovednosť na našej strane. A v tejto diskusii vyvstávajú dve otázky, ktoré myslím by bolo dobre prediskutovať s pánom Westkotom aj teda vo svetle e, e, návštevy vysokej predstaviteľky začiatkom marca, ktorú považujem, e, že má pozitívny výsledok. Maroko sa teda na základe rozhodku rozhodlo zamraziť vzťahy, aj keď teraz dá sa, že návšteva pani Mogherini žasti odblokovala túto situáciu. Myslím si, že Nemáme k dispozícii jednoduché prostriedky. E, v rukách v Maroku sú v októbri voľby. Voľby samotnou svojou povahou nepomáhajú, pretože je tam silná e, konkurencia medzi tými, ktorí sú viac, viac európskejší, ktorí menej. Takže e, požiadavka, aby to všetko nebolo také viditeľné, vychádza práve z tejto politickej situácie krajine. Snažili sme sa vysvetliť, e, že e, v EÚ je e, samostatné súdnictvo a politický vplyv na ne nemôže existovať. To je základnou podmienkou demokracie ale odhľadnúť od technických otázok a všelijakých lehôd, ktoré môžu vypršavať, to všetko Maročania poznajú. ja by som sa chcel sústrediť teraz na moje otázky pre vás. Prvá je, že mali by sme sa objektívne pýtať, akú úlohu môže zohrávať EÚ e, pri e, podpore e, trvalo udržateľného riešenia pokiaľ ide o rozhodnutie 1774. Rozhodnutie banky Muna sa mi zdá, že nie je veľmi nápomocné v tejto situácii musíme si uvedomovať, že čím e, viac času e, prejde, tým bude ťažšie nájsť adekvátne riešenie. E, druhý bod ako tak čakáme, nemôžeme ostať nečinní z politického pohľadu. Myslím, že treba pracovať hlavne na procese regionalizácie Marok, Maroko prijalo zákon, tento e, sa má začať uplatňovať a pre západnú e, Saharu musíme e, tu otvoriť konfrontáciu s marockými orgánmi, pokiaľ ide o proces regionálnej autonómie. Máme viacero skúseností v tejto oblasti v Európskej únii a toto by mohol byť aj spôsob, ako zareagovať na to, eh, čo eh, spomínal vo svojom rozhodnutí súd, eh, pretože momentálne nám tento blokuje situáciu v oblasti rybolovu. Takže musíme politicky korektne postupovať voči našim partnerom v Maroku. Je dôležité, aby to nepoznášilo na veľa rokov naše vzťahy E, zaujímala by ma e, vaša reakcia na tieto body. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriel. Ďakujem, pán predseda. E, chcem poďakovať za úsilie, ktoré bolo vynaložené za to, aby e, Maroko ostalo kľúčovým partnerom Európskej únie. Myslím si, že je dnes viac než potrebné nestrácať z pohľadu to, že na politickej úrovni nesmieme uh, ustúpať od toho uh, e, končného riešenia. Je to kapitál, ktorý uh, nesmieme uh, prepustiť v tomto váku konečného rozhodnutia. Uh, Takže týkajúce sa procedúry, aké opatrenia budú následovať, ale aký, aká procedúra zrýchlená alebo normálna, pretože nie je to to isté a e, všetci teda počúvajú s týmto partnerstvom. No a potvrdzujem, čo povedal pán Leska, e, Maroko bolo najstabilnejším aj najdôležitejším partnerom v tomto regióne. Máme tam ešte rezervy v spolupráci. E, Mm, nesmú sa stať opäť toho zastavenia. Je tu boj proti terorizmu, proti radikalizácii. A nezabúdajme na stabilizáciu Stredomoria a Afriky. A nezabúdajme, čo Maroko už 10 rokov robí v oblasti migrácie a bezpečnosti. Takže dnes by som sa chcela ubezpečiť, že členské štáty ostanú jednotné, pretože je veľmi dôležité, aby členské štáty sa neroztrieštili v tejto veci. Myslím si, že ehm, tá pôvodná jednotnosť e, by mala ostať zachovaná až do e, konca. A čo sa týka tejto krízy, treba to možno vnímať e, aj ako možnosť ísť vpred a treba sa zamerať na kľúčové slova, anticipáciu. V tomto kontexte mám dve otázky. Jedna sa týka, že ako je zabezpečená e, koordinácia s tými odkazmi, ktoré vysielajú iné medzinárodné organizácie, napríklad OSN. A e, druhá otázka, aj keď podľa Európskeho zákonodarcov Rady a komisie je tu teda táto dohoda, ako pripomenula vysoká predstaviteľka počas návštevy v Rabate. Aké sú plány, ak e, tu teda bude odvolanie proti tomu rozhodnutiu, čiže aké máme možnosti, aby neboli spochybnené ďalšie dohody medzi EÚ a Marokom a aké sú možnosti dohody, e, ktorá bude zachovaná pre e, obe strany prospech. No a pokiaľ ide o západnú Saharu, e, rozsudok súdneho dvora paradoxne pripomína potrebu postúpiť vpred v tejto veci a nestreba zabúdať na tri línie. Teda potrebujeme tam mať sčítanie obyvateľstva, aby sme mali presnejšiu predstavu o tom, aký kto tam žije. No a potom je tam ešte uznesenie, pardon, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Um, ehm, to treba konštruktívne riešiť, no a musí to byť teda nestranné a konštruktívne. Uh, to je dôležité pre Európsku úniu v tomto procese. Samozrejme, máme tam všetci svoje záujmy, ale tie dopady by nemali e, byť vnímané len negatívne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Viete, že v mojej krajine je západná Sahara veľmi citlivou záležitosťou. Máme stále administratívne prepojenie s týmto regiónom Tieto rokovania však už postupili, hoci nám sa to nemusí páčiť. Ľudia hovoria o neferovom správaní, avšak to je na súdnom rozhodnutí, aby sa to potvrdilo alebo vyvrátilo. Áno, chceme mať dobré vzťahy s určitými partnermi, ktoré majú strategickú úlohu. Avšak, ak sa pozriete na krajiny, ako my sú Turecko alebo Maroko, nemôžeme e, dovoliť akékoľvek e, politiky, pretože Maroko musí rešpektovať e, ľudské práva a musíme povedať toto že po troch rokoch väznenia sú niektorí zadržaní e, stále v stave, e, kedy e, sa, kedy sa snažia vynúciť si práve hľadovkou. A generálny tajomník OSN už o tejto téme hovoril. Hovoril o dekolonizácii západnej Sahary. Otázky, ktoré by som chcel položiť ja, prečo navrhuje rada využiť tieto zdroje? Prečo máme toto odvolanie a prečo sa ho snažíme pretlačiť tak rýchlo? Čo urobí Európska únia na to, aby zabezpečila, aby sa táto územie dekolonizovalo naozaj? Pán Valero. Tak Ďakujem pekne. Budem hovoriť po švedsky, potrebujete sluchadla. Ja som nebola až taká prekvapená e, z tých e, záverov, ku ktorým sa dopracoval súdny dvor, pretože rovnako to švédska vláda, tak, poved, e, tak zľava aj správa a interpretujú to tak už mnohé roky. Západná Sahara je okupované teritorium, Maroko okupuje a nemá právo predávať alebo e, teda ťažiť z produktov zo západnej e, Sahary. Takže vôbec to nebolo prekvapivé, keď eh, prišlo toto rozhodnutie súdneho dvoru. Musím povedať, že som sa potešila, keď eh, to rozhodnutie prišlo, pretože v zásade hovorí o tom, aká je situácia. A nejde o to, že nemôžeme teraz spolupracovať eh, s Marokom, ale keď hovoríme o Maroku, tak nemali by sme do toho zahrňať západnú Saharu, pretože je to okupované územie a uh, musíme sa za to postaviť tam. Uh, teda sa, e, mm, z pohľadu medzinárodného práva e, Západná Sahara teda nepatrí k Maroku a to je veľmi dôležité. No a e, možno nie všetky e, štáty sa zhodli e, na e, tom súhlase s týmto e, rozhodnutím súdneho dvoru, no ale vo Švedsku to jednoducho e, bolo tak, e, aj keď išlo ro- dohodu rybolové a e, pohospodárstvo a tak, a tak ďalej. E, Švédsko teda mm, vždy malo tú svoju vlastnú interpretáciu, ale videli sme to tak, že by e, bolo dobré nechať si to overiť na vyššom e, stupni, ale to, čo my očakávame za Švedsko, e, tak obyvateľia, myslím si, že aj švedský parlament, je teda očakávame, že ďalší e, stupeň e, súdu teda príde s rovnakým e, rozhodnutím. No a samozrejme Maroko sa možno trošku správa ako malé dieťa, ale my musíme sa postaviť za medzinárodné právo, musíme sa postaviť za naše vlastné hodnoty. A ešte by som sa opýtala, pokiaľ ide teda o uplatnenie tohto rozhodnutia súdu, pretože dnes E, rad, respektíve EÚ nežiadala nejakú výnimku, e, pokiaľ ide o uplatnenie e, toho rozhodnutia súdu až do ďalšieho preskúmania. Čiže otázka je, ako to vlastne dnes vyzerá. Bude, budú dnes produkty zo západnej Sahary prichádzať eh, do Európy ako eh, produkty, ktoré sú pôvodom z Maroka? Ak áno, tak je to nesprávne. No a ešte som sa chcela opýtať na to, čo eh, bolo v marockej tlači. A síce, že pani Mogherini povedala, že Maroko a EÚ majú spolupracovať v otázke teda odvolania a podľa mňa toto je spôsob, ako legitimizovať okupačnú moc a teda samozrejme máme spolupracovať s Marokom v otázkach e, tohto odvolania. Ale e, predseda prerušuje. Dobre, týmto môžem to ukončiť. Mám toho veľa, čo by som mohla v tejto otázke ešte doplniť. Ďakujem. Áno, ja by som tiež mohol k tomu všeličo dodať, ale komisár čaká pred e, dverami a preto musíme mať obmedzený rečnícky čas. Pán Howitt, nech sa páči. Podarí sa vám to vtesť tam do jednej minúty? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že je pre nás veľmi dôležité povedať, že potrebujeme určitú e, právnu istotu, avšak nemôžeme hovoriť e, e, iba o súde ako o probléme, ale musíme hovoriť aj o vzťahu s Marokom o podpore ľudských práv v Maroku, e, pretože v súčasné diskusie sa ukázali byť e, v podstate akousi e, pascov. Myslím si, že ako parlament musíme preukázať, že máme naozaj široké pochopenie vzťahov s Marokom. To je ten prvý bod. Myslím si, že je úplne normálne pre vysokú predstaviteľku a pre Európsku e, komisiu e, povedať, že sa odvoláme proti e, rozsudku pretože si myslíme, že tento je urobený na politickú objednávku a samozrejme varovať aj inštitú- ostatné inštitúcie pri takomto rozsudku. Čo sa týka konfliktných e, situácií, musíme hovoriť o tom, ako môžeme pomôcť a nie stavať sa na jednu či na druhú stranu. Myslím si, že ani pán Westcott, ani pán Köhler nehovoril o e, riešení konfliktu v západnej Sahare myslím si, že by sme mali uznať, eh, že podobne ako eh, pán Kim Moon eh, protestoval a kritizoval vládu, a kde bol zamietnutý prístup do určitých mm, oblastí pre pracovníkov OSN. Mali by sme podporiť stanovisko OSN tak ako povedal e, pán Cery, podobne ako marocké inštitúcie privítali e, zástupcov Európskej únie spolu e, s so zástupcami Arabskej ligy. My chceme, aby Maroko bolo súčasťou širšieho arabského riešenia. Myslím si, že v súčasnosti toto riešenie je príliš úzke a musíme zodpovedať na tieto problémy. Ďakujem veľmi pekne teraz budeme eh, dodržiavať eh, jedno, jednominútový eh, rečnícky čas, ináč to preruším. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za informácie, ďakujem za informácie, ktoré sme si vypočuli od pána Veskota a Köllera. Moja prvá pripomienka, myslím, že návšteva pani Mogherini v Rabate bola dobré. Objasňuje to situáciu v Maroku a takisto sa zlepšuje, eh, zlepšujú tým vzťahy eh, s vládou v Maroko. Maroko je veľmi dôležitý partner Európskej únie, ako aj členských štátov. Má veľmi eh, pokročilý partnerský stav štatú, stat, štatút a je mm, to krajina, ktorá je nám priateľsky naklonená, či už v boji proti imigrácii alebo e, proti e, e, terorizmu, ako aj spolupráca v oblasti rybolovu je veľmi intenzívna. Maroko má svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva, avšak musíme však aj zdôrazniť e, dôležitosť aj našich vzájomných vzťahov tieto vzťahy nemusia byť len pozitívne, pretože sa vyskytujú niektoré nešťastné incidenty, ale každopádne potrebujeme pokračovať, aby sme eh, mali aj naďalej pozitívne eh, vzťahy, ako povedal pán Westcott a Köhler. A bohužiaľ, to ešte nie, sme od toho ďaleko. Dámy a páni, aby budeme vzhľadom na to, že za krátko budeme musieť tento bod ukončiť, už nebudem môcť dať slovo všetkým tým, ktorí sa pre, e, prihlásili do správy. Nech sa páči, Gurek. Ďakujem veľmi pekne. Maroko je e, krajina, ktorá je relatívne vzorová. Je to najstabilnejší partner už desiatky rokov, je to partner Európy je to krajina, ktorá robí veľmi dobré reformy a spoločenské zmeny, ako napríklad pozícia žien je v Maroku e, popredne dobrá e, v porovnaní s ostatnými krajinami regiónu. Krajina sa takisto aj Eh, angažuje eh, v oblasti eh, spôsobom, ktorý je chválitebný a je preto nevyhnutné s nimi spolupracovať. A myslím si, že toto je určitá skúška toho, akým spôsobom vieme robiť zahraničnú politiku a či vieme zaujať stanovisko, ktoré by rešpektovali práva našich partnerov alebo nie. Čo sa týka západnej Sahary, už desiatky rokov vieme, čo je, aké je stanovisko Maroka v tejto v tomto ohľade a Európske spoločenstvo a Európska únia následne spolupracuje s Marokom a vieme, ako to oni vidia so zvrchovanosťou tohto regiónu. Takže by to v žiadnom prípade nemalo braniť v našej spolupráci. Je potrebné eh, skôr prekonať túto krízu. Môžeme mať hocaké názory na túto problematiku, ale Maroko je najstabilnejšia krajina e, na Severnej Afrike. Je to náš veľmi užitočný partner v boji proti terorizmu, e, ktorý robí veľmi konštruktívnu migračnú politiku. Naviac e, v Európe žije množstvo Maročanov, a je to v neposlednom rade krajina, e, kde, na ktorých názory by sme, sa mali, by sme mali nahliadať s rešpektom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel, chcel by som sa ospravedlniť. Prišiel som na poslednú chvíľu v dôležitom stretnutí, avšak sledujem túto debatu iba s jednou poznámkou. Mali by sme rešpektovať e, rozsudok e, Európskeho súdu. Je to náš súd a mali by sme ho rešpektovať. A ja si kladiem otázku, ako je možné, že komisia e, konala tak rýchlo, keď požadovala a oznámila spochybnenie tohto rozsudku myslím si, že so všetkým rešpektom k dôležitosti Maroka eh, záležitosť ľudských práv je dôležitá, ale rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia eh, záležitosť eh, západnej Sahary je blavatným príkladom porušovania základných ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto otázka dáva najavo, a myslím si, že je to jasné aj našim pozorovateľom v Maroku, ktorí si uvedomujú, aká je dôležitá úloha eh, Európskeho súdneho dôveru. Tak náš parlament, ako aj iné inštitúcie, hm, môžu eh, vnímať eh, úlohy parlamentu paralelného parlamentu ehm, máme európske eh, eh, práva, ktoré, eh, ktoré sú výsledkom rozhodnutia Európskeho súdne. Našou úlohou nie je zastupovať Európsky súdny dvor. Samozrejme, vo vzťahoch so suverennou krajinou, ktorý podpísali, s ktorým sme podpísali dohodu, ako bolo povedané pred chvíľou, pretože všetci sme vedeli, aká je medzinárodná pozícia Maroka voči tomuto problému a podpísali sme vo vhodnej príležitosti e, intervenciu pani Mogherini. Avšak aj tie odvolania sú, e, prichádzajú neskoro, pretože týmto spôsobom ideme sami proti sebe e, ja by som sa chcel e, ospravedlniť e, Maroku a marockej vláde e, tomuto medzinárodnému chaosu, ktorému dá, dávame priestor. Pretože my nemáme veľa priateľov na stredomorských hraniciach, tak si uchovajme aspoň tých, ktorých máme. Ďakujem, pán predseda Chcem povedať, že medzinárodné právo e, nemusí byť nevyhnutie proti Maroku v tejto veci e, so Saharou. E, sú tu mnohé zmluvy, medzinárodné, medzinárodné zmluvy v histórii, ktoré dokazujú, že Maroko má solidné právne argumenty na odôvodnenie svojej vzrchovanosti nad saharskými provinciami. No a napríklad štvrtá komisia Mm, pre dekolonizáciu v OSN. Ehm, tam som bol a môžem povedať, že počas dlhej histórie Maroko dokázalo že ide skôr o zjednotenie, než o okupáciu. Takže nezjednotušujme e, to a e, nefalšujeme tú tému. No a druhá vec, Marko je zásadným partnerom pre EÚ, je to stabilný partner, je to partner, ktorý preukázal všetky svoje e, vlastnosti, pokiaľ ide o demokratizáciu, boj proti, respektíve boj za právny štát, proti terorizmu, no a je na periférii EÚ a ten signál, ktorý vyslal tento rozsudok, je veľmi nebezpečný, pretože dokazuje, že Európska únia e, sa nechá nahrádzať v medzinárodnej politike súdnym dvorom a e, takáto veľmi medzinárodná záležitosť by mohla byť spochybnená e, na základe žiadosti nejakého jednotlivca. Ja chápem marockú reakciu. Možno je to E, vnímané ako e, nejaká, nejaká uražka, ale vyzývam kolegov, aby sa e, teda zaoberali tou naliehavou nápravou situácie a e, vzťahov, vzťahov, nápravou vzťahov s Marokom. Merci infiniment, monsieur le président. Euh, tout d'abord, euh, je... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že som bol šokovaný uh, keď som videl nedávny vývoj s pankimunom Kimunom po tom, čo urobil veľkú chybu, ešte stále je nervózny, stretol sa s marockým ministrom zahraničných vecí, by povedal, že je nervózny, pretože prijatie tejto, respektíve to, ako tá chyba bola v Maroku vnímaná, bola e, veľmi silná, je neakceptovateľná, aby generálny tajomník použil slovo okupácia. To je neakceptovateľné použiť toto slovo. A neviem, prečo je prekvapený. A chcel som sa opýtať eh, pána Westcota, aké sú ďalšie etapy, ktoré predpokladá ESVČ, aby eh, obnovila partnerstvo s Marotkom. Samozrejme, vítajúc eh, veľmi silné gesto pani Mogherini, ktorá bola priamo na mieste. Ďakujem. Euh, Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Už mám štyri eh, body, ktoré chcem nadniesť. Poprvé, vidíme tie politické implikácie vo veci bezpečnosti. Maroka, mm, má to veľmi silné dopady. My to vo Francúzsku vidíme, vzhľadom na to, čo sa udialo 13. novembra. A teda možno takéto zmrazenie diplomatických vzťahov a bude mať dopady aj na úniu vo veci bezpečnosti. Preto sa chcem opýtať, aké opatrenia chcete prijať, aby ste sa vyhli tomu, že takéto zmrazenie môže mať negatívny dopad na boj proti terorizmu a na bezpečnostné otázky. Po druhé, uh, hovorili ste, pán šle že teda e, naťahuje Európska rada. No a e, súdny dvor vo som rozhodne povedal, že ide o niekoľko e, nedostatkov e, v tej polnospodárskej dohode. Nedostatkov na strane rady. Čiže aké sú odpovede? Ako chcete zareagovať na to? E, ak teda e, má tá dohoda byť v prospech lokálneho obyvateľstva. No a ďalšia téma je spolupráca v oblasti migrácie. Je to tiež veľmi dôležité. Vidíme, čo Maroko dokázalo za posledné roky. Čiže je tam možná aj spolupráca v oblasti migrácie. To je teda primárne. Čiže čo navrhujete v rámci tejto spolupráce? migračnej spolupráce napriek e, tomu ochladeniu vzťahov. No a potom ten konflikt e, na Západnej Sahare. Služby ESVČ pomáhajú realizácii tohto cieľa, ktorý je vlastne marockým návrhom, tak ako to už e, dlho naznačuje OSN. Čiže ide o dôveryhodné riešenie teda nejaká posnená autonómia Sahary pod teda záštitou Maroka. Sú tu návrhy a aké návrhy má európska diplomácia, ktoré by čo najrychlejšie nám pomohli vymotať sa z tejto 40-ročnej selepej uličky. Ďakujem pekne. A keďže nikto nedržal tú jednu minútu, tak musím na záver povedať, že týmto musím žiaľ diskusiu ukončiť. Tí, ktorí sa k slovu nedostali, si to môžu vyriešiť s kolegami zo svojich politických skupín, ktorí slovo mali a slovo pán Westcott. Thank you very much, Chairman, and thank you. Ďakujem. A ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili, položili svoje otázky. Mám tu 5 bodov, ktorých by som zareagoval na to, čo tu e, zaznelo. Samozrejme, Maroko je jedným z našich najbližších partnerov. Sú to kritické otázky, ktoré musíme prediskutovať, musíme na nich spolupracovať. Jednou z takých otázok je samozrejme terorizmus. Máme veľmi úzkú spoluprácu v boji proti terorizmu. Chceme to ešte prehlbiť. Migrácia, druhá téma. Opäť e, máme veľmi úzke partnerstvo e, v otázkach migrácie. Je to pre nás dôležitá téma a chceme tu mať e, plne funkčné partnerstvo v mm, tejto téme. No a vzhľadom na tento vzťah e, je to dôležité pre obe strany a je veľmi dôležité, aby obe strany si zachovali perspektívu v týchto otázkach. Druhý bod. Viacerí ste spomínali otázku politiky voči západnej Sahare. Samozrejme, to súvisí s tým súdnym prípadom. EÚ viaceré roky zastáva veľmi jasné pozície, pokiaľ ide o západnú Saharu. Čiže EÚ podporuje úsilie OSN dosiahnuť spravodlivý, udržateľ, spravodlivé, udržateľné a vzájomne akceptovať politické riešenie, ktoré e, umožní sebaurčenie ľuďom na západnej Sahare v súlade s princípmi a účelmi charty OSN. A túto politiku budeme naďalej presadzovať a ako povedal pán Gabriel, budeme sa snažiť konať konštruktívne, aby sme našli v tomto kontexte riešenie. Ale OSN samozrejme vedie. Francúzsky kolega povedal, e, je to veľmi komplexná téma, nechcem to nejak zjednodušovať. Ostaneme v úzkom kontakte s OSN E, som v kontakte so zástupcami generálneho tajomníka, takže áno, kontakty máme. Tretí bod, otázka uh, právneho postupu. Uh, áno, viem, že tu bola požiadavka o zrýchlené konanie, zrýchlený postup, to preto, že tie témy sú dôležité a je naozaj potrebné vyriešiť ich čo najrychlejšie. A to sa samozrejme týka aj nášho vzťahu s Marokom. Vyzvihol by som obmedzenú povahu eh, rozhodnutia súdneho dvora. Niektorí ste to tiež eh, zdôraznili. Ja nie som právnik a nechcem eh, to nejako príliš zjednodušovať, ale súd v podstate povedal, že treba zabezpečiť, aby to bolo prospečné, prospečné pre ľudí, naše dohody vo všetkých oblastiach, na ktorých sa to, tie dohody vzťahujú. E, čiže e, môže to sa vzťahovať na celé územie, ktoré spravuje marocká vláda, ale treba zabezpečiť, aby to bolo prospešné pre ľudí. Ale Vyvstávajú tu ďalšie dôležité otázky, ktoré sú pre EÚ a pre radu ako celok dôležité. Kto má teda právo e, žalovať radu v tejto veci? aký je právny e, štatút e, medzinárodných dôvod EÚ e a to sú otázky, ktoré treba veľmi rýchlo vyriešiť, nielen pre tento prípad, ale vo všeobecnosti. Samozrejme, podrobnosti už prenechám na právnych expertov. Štvrtý bod. Marocko, Maroko samotné nie je priamo stranou zapojenou v tomto právnom spore, ale samozrejme dotýka sa ich to veľmi intenzívne a preto tu bol ten úzky dialog s Marokom v tejto veci, ktorý pokračuje, pretože aj oni musia vedieť, že čo sa vlastne deje, o čom je ten súdny spor a tak ďalej. No ako dobrý partner chceme zachovať si s nimi konverzáciu. Dúfam, že teda pochopia o čo tu vlastne ide, aké môžu tam byť dopady. A čo sa týka e, toho, o čom rozhodne súdny dvor, neviem, uvidíme. A to by som sa odvolal na to, čo som už e, povedal skôr k tomu, že o čom vlastne je ten súdny spor a o čom bolo to rozhodnutie súdu. Samozrejme, máme právny štát a rešpektujeme rozhodnutia súdneho dvora. Na tom sa zaklada Európska únia. Čiže je dôležité toto vyjasniť. Keď je to vyjasnené, tak to budeme rešpektovať. A od kam uh, budeme smerovať tú spoluprácu s Marokom z tohto bodu. Samozrejme, vráťme sa najprv tam, kde sme boli, uh, čiže z pohľadu EÚ nie je prekážka uh, Mm, pokračovať v plnej e, spolupráci tam, kde sme možno ju prerušili. Je tu množstvo oblastí, ktoré Michael Köhler vyzdvihol. Je tu množstvo rastúcich problémov, na ktorých chceme s Marokom spolupracovať. A môžeme sa pozrieť na napríklad dohodu o mobilite a tak ďalej. Ale na tanec treba dvoch, takže musíme e, byť všetci pripravení, ochotní sa do toho pustiť. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja ešte jednu vetu. Myslím, že kolega všetko veľmi eh, podrobne eh, objasnil. Vy ste tu, myslím, viacerí spomínali, že toto partnerstvo medzi Úniou je naozaj dôležité. Pokiaľ ide o finančné zdroje, nie je to ten klasický scenár rozvojovej pomoci. Máme tu scenár využívania finančných prostriedkov na podporu spoločných záujmov vo viacerých oblastiach. Pán Parňo sa pýtal na to, čo urobíme s migráciou. Myslím si, že to je veľmi dobrý príklad. Eh, v portfóliu portfóliu programov, ktoré máme naplánované tento rok, máme plán veľkého programu podpory pre eh, marockú migračnú politiku, tam je 35 miliónov eur a takisto úzka spolupráca v ďalších oblastiach, ako je bezpečnosť a tak ďalej. Takže táto spolupráca je naozaj vzájomne eh, prospečná, je to v našom spoločnom záujme a spolupráca musí byť založená na právnom chápaní a vnímaní. A Nick povedal, eh, ako k tomu pristupujeme, ako postupujeme. Myslím, že sme v tejto veci celkom striktní, ale ešte raz eh, z nášho pohľadu nejde o využitie európskych financií alebo eh, prostriedkov spolupráce ako nejaký prvok v rokovaniach s Marokom. O to nejde. My chceme tú podporu podporovať, e, tak ako v minulosti. A máme veľký záujem a migrácia je len jednou z tém, ktorá nás spája. A obe strany by to malo vlastne príjmeť k tomu, aby sme čo najrychlejšie vlastne pokračovali v tejto spolupráci. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste nás informovali. Ďakujem. It was a lively, lively parliamentary session last week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 Máme tu komisára pre výskum, inovácie a vedu a je pripravený diskutovať s nami o vedeckej diplomácii. Science diplomacy. Myslím, že eh, to široké spektrum eh, diplomácie musí byť širšie než len klasická zahraničná politika. A v záujme EÚ je aj tu zastupovať záujmy, propagovať EÚ ako celok, ako aj obsahovo posúvať veci vpred, možno vedecky, aj e, podnikateľsky nadvazovať kontakty. Vieme, že napríklad Američania sú v tejto oblasti veľmi úspešní, dosahujú tým veľký účinok Vieme, že na veľvyslanectvách v Európe je veľmi aktívny Kidosej. Myslím, že najúspešný... A, Parížské eh, francúzske ministerstvo zahraničných vecí je veľmi úspešné a ja ako Nemec na to so závisťou pozerám. No a potom dôležitá je kultúrna diplomácia Samozrejme aj zahraničná kultúrna politika môže byť mimoriadne cennou reklamou. A teda e, nie je to len tá studená diplomácia. Toto je téma, ku ktorej by sme sa určite mali vrátiť. Takže, pán komisár, rád by som vám odovzdal slovo a som rád, že ste prišli Thank you very much, uh, uh, chairs. Thank you very much, uh, Elmo Brock, uh, for... Ďakujem veľmi pekne, pán uh, predseda. Ďakujem za pozvanie. Myslím, že som asi jeden z prvých komisárov pre vedu, výskum a inovácie, ktorí sa postavili pre tento výbor a chcem povedať, že som veľmi vďačný za vaše pozvanie, pretože keď som ja začal uh, na tomto poste, tak sme sa zamysleli nad tým, aké by boli ciele eh, pre výkum, výskum a inovácie a vedu eh, počas tohto volebného obdobia a mm, dostali sme sa vlastne k trom hlavným témam. Otvorená inovácia, otvorená veda a otvorené svetu. Otvorené svetu to je práve ten centrálny pilier našej stratégie v oblasti vedy a inovácií. A chcel som dnes hovoriť presne o týchto myšlienkach, ktoré rozvíjame, čo robíme, pokiaľ ide o tento pilier, ktorý ja nazývam otvorený svet, ale v zásade je to tá vedecká diplomácia. No a dnes v Európe máme veľmi jedinečnú situáciu, máme tu rôznorodosť, e, čo nás vlastne e, stavia vo, e, v na, na tie eh, popredné pozície na svete, pretože máme všetky eh, prísady, ktoré potrebujeme na to, aby sme boli úspešní. Čiže hoci vedecká diplomácia nie je v kontexte EÚ nová, myslím si, že ten eh, pojem alebo tá koncepcia je vlastne ešte nevyužitá. A jeden z bodov, ktoré inštitúcie študovali, Ehm, teda veľmi e, dobre sa tým zaoberala e, Royal Society, e, ktorá hovorí, že vedecká diplomacia je stále ešte taký rozvíjajúci sa koncept. A dnes chcem teda hovoriť o tom, aké, ako ja vnímam tú vedeckú diplomáciu a ako vidím tie body, ktoré sú pre mňa jasné. Čiže jasné sú dve veci je tak, že globálne výzvy vyžadujú globálne riešenia. A druhá vec je, že žiadna krajina o samote, žiadna osoba, žiadny vedec nemôže vyriešiť už žiadny problém. A jeden z dobrých príkladov na podporu toho, čo hovorím, je, že keď sa pozriete na rok 1911, vtedy Vlastne e, bola prvá vedecká štúdia o gravitačných vlnách. Táto vedecká štúdia mala jedného autora a bol to Einstein dnes v roku 2016. E, tá štúdia, ktorá dokazuje e, správnosť tejto teórie, má tisíc autorov z viacerých krajín. Čiže ukazuje to obrovský rozdiel v tom, ako sa pred 100 rokmi robila veda a ako sa robí veda dnes. Takže, eh, ako sa musíme k týmto výzvam postaviť vo vedeckej diplomácii? Musíme sa pokúsiť eh, pozerať sa na to z troch rôznych pohľadov alebo dať to do troch oblastí. Prvá je, ako môžeme, ako dokážeme budovať mosty a medzinárodné vzťahy. Eh, Royal Society to nazýva Science for Diplomacy, teda veda pre diplomáciu. Po druhé je, ako môžeme riešiť tie globálne výzvy, o ktorých som práve hovoril, prostredníctvom vedeckých odporúčaní. Veda v diplomácii v zásade. A tretí aspekt je uh, uh, akceptovanie globalizácie a využitie globalizácie prostredníctvom posilnenej globálnej spolupráce vo výskume a inováciách. Čiže pozrieme sa na to, čo sme urobili v tej prvej oblasti, teda budovanie mostov prostredníctvom vedeckej diplomácie. Jedna z prvých ciest, ktoré som absolvoval, um, bola na podpis veľmi dôležitej dohody s asociáciou teda bola to dohoda o asociácii Ukrajiny s našim programom Horizon 2020. Bolo to veľmi dôležité teda všetci tieto veci, výskumníci z Ukrajiny sú nesmierne talentovaní a naozaj uh, sa veľmi chcú zúčastniť tohto programu, pýtajú sa nás, hovoria nám dobré veci o tom programe, veci, ktoré niekedy ani v Európe ľudia nespomenú, keď hovoria o Horizonte 2020, hovoria, že je to najlepší, najväčší program, ale keď idete do krajiny, ako je Ukrajina, máte e, pocit, že vám hovoria presne to, čo je dôležité. A pre nich to je viac než e, peniaze, to je tá sieť, ktorú sme tu vytvorili. No a potom sme zašli ešte kus ďalej a dokázali sme sa teda e, spojiť aj, e, pripojiť, sme teda pripojili tento rok aj Tunisko a to je veľmi dôležité, pretože to je tiež signál, že dokážeme vybudovať most k týmto krajinám, ktoré naozaj ho potrebujú, aby mohli byť súčasťou nášho projektu. Ale viac než tieto dve dohody sú tu, ktoré boli veľmi dôležité minulý rok. Myslím, že najúžasnejší most, ktorý som ja videl a na ktorý som bol veľmi hrdý, bol ten prvý zrychlo, urychlovač e, častíc na Blízkom východe. Viete, že v Európe máme CERN, ale máme e, urychlovač častíc, častíc aj v Amane v Jordánsku. A keď som tam išiel, Eh, tak som mal pocit, že to je taký malý zázrak, pretože som sedel na tejto schôdzi s vedcami z Izraela, s vedcami z Palestíny a s vedcami z Iránu, ktorí pracovali s mladým mužom z Pakistanu, ktorý tam robil doktorát a my sme sa stali pozorovateľmi a sme jeden z najväčších prispievateľov k tomuto projektu urychlovača e, časti na Blízkom východe. A mali by sme povedať, že naozaj sme tou základnou časťou projektu, čo skoro pôjdem do Iránu e, s vysokou predstaviteľkou a dúfame, že e, sa posunieme na ďalšiu úroveň dialógu v oblasti vedy a vytvárania nástrojov. A napokon ešte k týmto mostom je tu projekt, ktorý je súčasťou našej budúcnosti v mori a to je projekt Prima, výskumný e, projekt s krajinami Stredomoria. Ide o potraviny a vodu. Čiže ako e, sa spojíme so všetkými krajinami Stredomoria, aby sme e, mali väčší výskum v oblasti potraviny, vody, a ako to zlúčiť tento sektor s digitálnym svetom. A to sú tie mosty, ktoré prinesú účinky v budúcnosti vytvorením podmienok, aby sme sa posunuli na inú úroveň spolupráce s týmito krajinami. Druhý pilier našej stratégie je ako riešiť globálne výzvy e, rozumnými vedeckými odporúčaniami, e, tu sme zatiaľ len v prvom roku sa rozhodli, že potrebujeme ísť na ďalšiu úroveň tých vedeckých odporúčaní. No a vytvorili sme mechanizmus, ktorý nazývame e, teda vedecký odporúčací mechanizmus. Je tam sedem najlepších vedcov sveta, ktorí venujú svoj čas a práci pre nás a dávajú vlastne e, určite dôkazy politikom vo všetkých oblastiach. Čiže ak komisia potrebuje prijať rozhodnutie, potrebujeme na to nejaké e, fakty, dôkazy. A, a máme teda sedem najlepších vedcov, jeden z nich, jedným z nich bol generálny riaditeľ CERNu, Rolf Dieter Hoyer, Máme tam fantastického matematika z Francúzska. Cedric Villani tam je. No a mohol by som pokračovať. A títo ľudia naozaj venujú svoj čas e, tomu, aby sme dostali teda tie vedecké dôkazy na príjmanie našich rozhodnutí. A to bolo kľúčové, pretože takto e, sa budú odbieť v budúcnosti politické rozhodnutia. Najprv sme mali dosť náročnú situáciu, mali sme tú krízu eboli a mnohí ľudia hovorili, že pozrite, tá kríza e, v tej kríze nedokáže e, komisia rýchlo zareagovať. A bolo potrebné rýchlo zareagovať. A v priebehu dvoch mesiacov sme dokázali využiť e, verejné a súkromné prostriedky okolo 200 miliónov eur. A týchto 200 miliónov eur tam asi vlastne nikto nevie, že aký bol výsledok. Poviem vám to, že jedna z tých vakcín, ktorá bola vytvorená pre ebolu, bola vytvorená práve vďaka prostriedkom daňových poplatníkov a súkromných e, finančníkov. Čiže táto vakcína je teraz v klinickom e, testovaní vo fáze 2. Takže niekedy sa tieto úžasné veci udejú v Európe a nekomunikujeme tieto výsledky. E, to je niečo, čo naozaj musíme zlepšiť? My sme naozaj boli veľkou súčasťou toho vedeckého riešenia eboli. Ako viete, veľmi úzko spolupracujeme s IPCC, medzivládnym panelom pre e, klimatickú zmenu a generálny riaditeľ pre výskum a inovácie má údaje ktoré idú do IPCC a môžeme teda ubezpečiť politikov, že keď sa rokuje, tak e, mnohé týchto, z týchto čísel IPCC vlastne dodávame my, Európska únia. A v celom tomto procese krízy táto migračná kríza, bezprecedentná. Tu sme vypracovali e, projekt Veda pre utečencov, a to bolo o spájaní inštitúcií, ktoré chceli pomôcť s utečencami, ktorí boli výskumníci vecie, ktorí potrebovali pomôcť. V prvom týždni sme mali viac než 100 inštitúcií, ktoré sa v Európe do toho zapojili. Akademické inštitúcie, ktoré chceli pomôcť, dnes ich je 224 takýchto výskumných organizácií, ktoré E, nás teda oznámili, že majú aj voľné miesta pre utečencov, pre vedcov, výskumníkov, e, ktorí sú zaregistrovaní na tejto web stránke. A mali sme ich teda 42 takýchto zaregistrovaných. A teda ľudia sa dostali do kontaktu e, a zároveň teda bol vytvorený kontakt medzi tými, ktorí potrebujú pomôcť v ich ťažkej situácii No a e, teda títo talentovaní veci tú pomoc dostali. No ešte k tomu tretiemu pilieru, tá diplomácia pre vedu. E, čím viac sa výskum a vývoja deje a inovácií mimo Európy, o to viac je potrebný prístup e, k tým informáciám. A e, my tu potrebujeme mať naozaj poznatky z celého sveta, pokiaľ ide o výskum V rámcovom programe 7 sme mali viac než 170 krajín zapojených, čiže viac než 5 tisíc medzinárodných účastníkov. Ale e, nám e, v podstate ide o vyhľadávanie tých talentov a o spoluprácu, pretože veda dnes nie je o jednej osobe, ale ani o jednej vednej oblasti. Naozaj ide o spoluprácu medzi rôznymi oblastiami, rôznymi ľuďmi. Čiže napríklad sme s Čínou e, podpísali spolufinancovací e, mechanizmus. Čína do toho vklada nejakých 13 miliónov eur ročne. My využívame fondy z, roku, e, z Horizontu 2020 a tým pádom viac vedcov z Číny môže prísť sem a naši veci môžu ísť do Číny, rovnako sme postupovali s Mexikom, Južnou Koreou, Japonskom, s regiónmi Brazílie a s Kanadou. V roku 2014 ich celkovie e, príspevky boli okolo 16 miliónov eur. To, sú, to je naozaj dôležitý krok. aby sme mali tento globálny pilier pre e, diplomáciu, pre vedu Viete, že v minulosti sme veľa hovorili o európskom e, priestore výskumu a mali by sme sa teraz posunúť na e, inú úroveň, mali by sme sa pozrieť na oblast globálneho výskumu. A prvý krok od tohto mechanizmu bol vlastne e, to rozhodnutie v júni 2015, kde bol stanovený cieľ vytvoriť spoločný priestor výskumu s krajinami SELAC Čiže by to posilnilo spoluprácu s týmito krajinami, takže ako vidíte, pozeráme sa na všetky svetové strany, aby sme vytvorili globálny priestor, v ktorom sa veci budú môcť pohybovať medzi jednotlivými miestami na svete, to je kľúčové, aby sme mali lepšiu vedu. Takže mnohí sa ma často pýtajú, že či sa neobávam, dávať tie pozadky ďalším iným. Ale ja hovorím, no ak sa dnes nepodelíme o informácie, nebudeme mať vedu. Tie informácie treba zdieľať, treba vytvárať siete a získavať informácie e, o tom, kde sa informácie zdieľajú. Potom sú myšlienky, nápady, samozrejme tie treba chrániť, to sú vaše vlastné. Takže pán Brok, na záver chcem povedať, že vedecká diplomácia je skutočne inšpirujúcou súčasťou európskej histórie E, dohovor o CERNE bol ratifikovaný v 54. 3 roky pred rímskymi slovami. Dnes no, to uzavriem slovami uh, eh, Sir Joseph Banksa, uh, ktorý bol prírodovedcom, britským prírodovedcom v kontakte s Benjaminom Franklinom aj po tom, čo Franklin podpísal deklaráciu o nezávislosti, čiže stal sa nepriateľom Spojeného kráľovstva a citujem, veda dvoch národov môže prežívať v miery, hoci politici uh, sú vo vojne. Ďakujem vám a som rád, že som mal možnosť povedať vám niečo o svojich plánoch vo vedeckej diplomácii. That's Srdečne ďakujem. Predseda nehovorí do mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. V prvom rade by som vám chcel vyjadriť eh, blahoželanie k tomu, ako eh, postupuje vaša práca. Je veľmi dobré, že beriete tak vážne e, túto tému vedeckej diplomácie, lebo je tam určitý odpor k, k kultúrnej e, e, diplomácii. Myslíme si, že veda dnes je veľmi dôležitá a je treba, aby sa k nej prispelo rovnako ako k ostatným oblastiam. treba, eh, aby eh, napomáhala tomu, aby sa približovali navzájom eh, národy riziko chemických vojen. Veľká treba zahrnúť výskum. Tu mala iné komponenty. Treba sa snažiť zlučovať výskumníkov, vedcov z mnohých krajín No, zaujímavá myšlienka. Európa e, zohráva dôležitú e, úlohu. Sme v konkurencii s inými regiónmi sveta. V e, tejto oblasti máme naozaj veľké možnosti viesť. A dôležitá je napríklad spolupráca s latinskoamerickými krajinami, Mám jednu jednoduchú otázku ako e, vás e, príjmajú, aká reakcia na strane členských štátov, na rade, ako vnímajú toto vaše e, úsilie v oblasti podpory vedeckej diplomácie. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať komisárovi za jasnosť jeho slov a za ochotu. Ale mám tu otázku. Keď ste hovorili o spolupráci, Hovorili ste o krajinách Blízkeho východu, Tunisku, Číne, čiže krajinách, ktoré sú vedecky e, možno nie e, tak pokročilé ako my. Nehovorili ste o spolupráci možno z USA, s Ruskom, e, Indiou, ktoré sú v niektorých oblastiach tie najpokročilejšie, takže ja by som chcela vedieť, že teda kde sme a čo e, očakávate, pokiaľ ide nejaké vyváženejšie e, vzťahy z pohľadu vedecko-technického, aby e, tu neboli nerovnováhy v náš neprospech. Merci, monsieur monsieur le le président, commissaire, à mon tour de vous remercier. Ďakujem za vaše vystúpenie, za myšlienky, ktoré ste, o ktoré ste sa tu s nami podelili. Mám tu dve otázky. Ako povedala kolegyňa Aliomari, chcem tiež upriamiť pozornosť na Stredomore, aká je vaša pozícia, e, pokiaľ ide o vytvorenie Erasmu, špeciálne pre e, oblasť Stredomoria. Myslím, že nie je to otázka financovania, je to otázka politického významu. A to očakávajú mladí ľudia a sledujú to s veľkým záujmom. Druhá otázka. Povedali ste, že európska e, diplomácia berie na vedomie e, vedeckú diplomáciu, ale ten, nie je, ten vedecký svet nie je konštantný. Čiže akú platformu využívate, aby ste spolupracovali s európskymi vecami, aby ste vytvorili nejaký e, taký kľúčový postoj aj voči teda tejto diplomácii v EÚ. Ďakujem. Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, so I'll, I'll... Ďakujem uh, veľmi pekne. Začnem po portugalsky a potom odpoviem po francúzsky. Uh, to je informácia pre tlmočníkov. Uh, takže by som odpovedal pánovi poslancovi Franciskovi, asi mu ďakujem za vašu otázku, za vaše slova. Spomenuli ste význam E, vedy a e, aspekty, ktoré s tým súvisia. Naozaj je to veľmi dôležité a my o tom vieme. Je dôležité, že si to aj znova spomenuli. Veľmi často v Európe sa nechápe, že 7 miliónov e, vedcov je vo svete a viac než 22 z nich je v Európe. A Títo e, produkujú viac než 30 e, vedomostí, ktoré sú stále znova citované, uvádzané. Všetci títo e, sídlia v Európe. A potom ďalší bod. Pýtate sa, ak, ako sme príjmaní. Myslím si, že v tejto oblasti toho treba ešte veľa urobiť, obzvlášť pokiaľ ide o zbližovanie jednotlivých krajín takouto politikou komunikácie, vývoja komunikácie a e, vlastne vnímania vedy ako aj z teda pohľadu diplomacie. V Európe sú na toto odlišné náhľady. A bolo by dobré, keby e, ministri e, pre vedu boli oveľa viac zainteresovaní práve do týchto aspektov. A ja už som sa e, zúčastnil e, na zasadnutiach s pani e, Mogherin. Mňa ma vždy zainteresovala do takýchto diskusí a bolo by dobré, keby to aj na úrovni členských štátov prebiehalo takto. Bolo by dobré, aby sa tam vytvorilo prepojenie medzi ministrami zahraničných vecí a ministrami pre vedu. A teraz k otázke pani Alio Marii. K vašej e, otázke e, v súvislosti s USA. E, s nimi máme veľmi dobrú spoluprácu, kooperáciu vo viacerých oblastiach, ako v oblasti zdravia, tam veľmi úzko spolupracujeme. s Národným zdravotným inštitútom aj s inými organizáciami sme tam naozaj na partnerskej e, úrovni. Ja tu vidím veľa e, šancí, napríklad aj pokiaľ ide o možnosť. Tam e, napríklad sú veľmi ďaleko, pokiaľ ide o digitálnu oblasť. No a zase Európa je v iných aspektoch, ktoré sú s tým prepojené, veľmi silná. A takže naozaj je tu veľký priestor pre dobrú spoluprácu, priemysel, generácia a podobne, aj v oblasti fyziky a v oblasti digitálu. Takže pokiaľ ide o fyzikálny priemysel, Európa je naozaj e, na špička, pokiaľ ide o tieto nové e, typy <clears throat> priemyslu nie a tam je eh, práve dôležitá spolupráca s USA. Keď sa teraz eh, pozeráme aj na neasociované krajiny, 0,1 percenta Úloha eh, USA je tu naozaj veľmi eh, veľká, je naozaj dôležité posilňovať eh, spoluprácu medzi USA a EU k Rusku. Sme v kontakte, ja sa aj snažím zistiť, či by som mohol vycestovať do Ruska E, výskumná spolupráca má e, dlhú tradíciu v tejto oblasti a je treba v nej pokračovať. A keď sa pozrieme na čísla pred, e, predchádzajúcich programov, vidíme, že tu došlo k zníženiu. A ja si myslím, že je treba snažiť sa o zachovanie spolupráce s ruskými vedcami. No a potom k otázke pani Gabriel. Spýtala sa, ako to vyzerá s programom Erasmus. Ja som produktom Erasmu a som naozaj s tým fanúšikom tohto programu. E, postupím túto otázku ďalej kolegovi Navrac Kisumovi. Navratičovi. Myslím si, že je to naozaj veľmi um, dobrý projekt, ktorý môže naozaj uh, pomôcť a ja robím eh, všetko preto, aby som mohol podporiť tento projekt a vaše posolstvo postupím a môjmu kolegovi. A potom eh, ste sa spýtali, eh, niečo k vedcom a akým možnostiam. Niekedy je ťažké pre nich navzájom komunikovať. Ja som s nimi v kontakte. No a e, hovorím, že ak by e, mohli v jednoduchých slovách odkomunikovať to, čo robia, mali by možnosť naozaj e, zmeniť svet. A dnes, myslím, tu vyrastá generácia výskumníkov, ktorí tieto možnosti naozaj aj vyvíjajú. Dať inovácie do služby vedy, to je <clears throat> relatívne nové. pretože pre mnoho e, vlád e, výskum a e, vývoj nebol najvyššou prioritou. A v tejto súvislosti, keď som bol v Číne, toto na mňa urobil naozaj veľký dojem. Inovácie, výskum, a veda sú pre nich veľmi dôležité. Bolo by dobré, keby to takto podobne vyzeralo aj v Európe. Aby sme si uvedomili, že bez výskumu a vedy sa jednoducho nedostaneme ďalej. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše informácie. Myslím, že by sme e, mali e, naozaj e, sa, si privlastniť túto tému aj teraz z pohľadu diplomácie a kultúry. Naozaj je to nová oblasť. Mali by sme o tom diskutovať niekedy na niektorom budúcich zasadnutiach, ako by sme sa mali venovať tejto dimenzii. V každom prípade by ma tešilo, keby sme mohli vyvinúť eh, kooperáciu. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste si urobili čas a všetkým prajem eh, peknú obednejšiu prestávku.